Dámy a páni, vážení kolegovia, srdečne vás vítam na prvom zasadnutí tohto e, výboru, takže šťastný rok 2019, všetko dobré vám osobne a takisto aj vo voľbách od 23. do 26. mája. Prejdeme k bodu 1, prijatie programu. Mám niekoľko e, pripomienok. Bod 4 dnešného e, programu e, sa presúva na zajtra popoludní o 16.30 hneď po bode s ministrom zahraničia Rumúnska z dôvodov ťažkostí, ktoré má spravdajkynia pani Kalniete. Dnes popoludní eh, pán Roland Kolbia, eh, osobitný vyslanec EÚ pre Afganistan, zrušil svoju účasť, nahradí ho pani Paula Pampavoni, eh, z SVČ. Samozrejme, témou našich diskusí budú vzťahy medzi EÚ a Afganistanom. Ak nie sú žiadne námietky z vašej strany, môžeme v takejto podobe prijať. Návrh programu nemám žiadne oznámenia predsedu. Prejdeme teraz k bodu 3. Ak do konca zasadnutia nebudú žiadne prípomienky, e, zápiste z 29. 30. augusta, 12. novembra, 26. novembra e, budú e, prijaté v navrhovanom znení. Prejdeme k bodu 4. Ide o druhé preskúmanie e, správy týkajúce sa odporúčania, týkajúceho sa akčného plánu e, strategickej e, komunikácie. Ehm, voľby do Európskeho parlamentu sa blížia. Čas viac sme cieľom fake news a negatívnej propagandy ako Európska únia, takže je dôležité, aby všetky inštitúcie EÚ spolupracovali, aby pracovali odolnosť, budovali odolnosť aj svojich občanov, aj susedov pokryť od dezinformácie. Táto správa teda navrhuje E, celý rad odporúčaní. V tejto súvislosti slovo dostane Charles Tano, ktorý v mene pani Fotigy bude prezentovať túto správu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Fotiga sa ospravedlňuje zo zdravotných dôvodov. Nemôže byť dnes medzi nami. A ja e, som ju e, zastupoval pri vyrokovávaní kompromisov minulý týždeň. Chcem prečítať jej vyhlásenie Spolu so skupinou veľmi eh, skúsených tieňových spravodajcov navrhujeme, aby Európsky parlament a ostatné inštitúcie EÚ sme vyzvali, aby aktívnejšie bojovali proti negatívnym dezinformáciám, tak eh, dezinformáciám. Takisto vyzývame, aby členské štáty zhodnotili túto situáciu na svojom území Voláme potom, aby sa táto téma stala prioritou na úrovni EÚ. Navrhujeme odporúčania, ako zmeniť prístup našich inštitúcií, zlepšiť koordináciu a venovali sa eh, umelej inteligencii a novým technológiám v eh, vlastne navrhovaní eh, opatrení proti tejto výzve, analýza a výskum dopadu Eh, negatívnej eh, propagandy je veľmi dôležitá, aby sme vyvinuli správne opatrenia pre boj proti nej. Avšak eh, už na úvod hovoríme, že sloboda prejavu je v, srdce, v srdci demokratických slobodných spoločností. Máme veľmi dobrú spoluprácu tieňovými spravodajcami. Vypracovali sme e, kompromisné návrhy a dúfame, že teda počas zajtrajšieho hlasovania bude môcť byť e, správa v takejto podobe prijatá. Ďakujem pekne, e, Charles Stanok. Teraz sa vyjadria tieňoví spravodajcovia. Najprv teda za EPP, pani Ramona Manesku. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani Fotike za jej prácu a všetkým tieňovým spravodajcom za ich kooperáciu. Dohodli sme sa na 27 kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Zavračný text je dobrý, obzvlášť pokiaľ ide o uznanie existencie propagandy a aj potreby proaktívnych opatrení pre boj e, proti nej. Treba e, tu zakalkulovať aj dostatočné e, zdroje na to. Pokiaľ ide o budúce nadchádzajúce voľby, mali sme sa venovať dezinformáciám a hybridnej vojne v tejto súvislosti už prešli takmer 4 roky, odkedy rada e, hľada, e, žiadala e, efektívnu odpoveď v tejto budúcnosti. A teraz konečne môžeme povedať, že naše kroky sú efektívne Eh, pre najväčšie online platformy sme prijali eh, kódex správania pokryť o tieto dezinformácie a v decembri minulého roka komisia predstavila akčný plán, ktorý obsahuje adekvátne a presné opatrenia pre boj proti dezinformáciám. Potrebujeme teraz e, efektívne implementovať tento akčný plán. Potrebujeme e, tu zaznamenať naozaj úspech. To je dôležité aj preto, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu a potrebujeme, aby tieto viedli k e, dôvere a stabilite v, Európskom, v Európskej únii. Ďakujem pekne a dúfam, že táto správa bude úspešne prijatá. Ďakujem Ramona Manesku. Eh, kolega Freund za SND. Ďakujem veľmi pekne. Hneď na úvod by som chcel poďakovať aj vám, pán predseda, za to, že ste eh, nám problematiku eh, popísali, takže do úvod si môžem odpustiť. Ďakujeme Charlesovi Tanakovi za to, že veľmi efektívne pôsobil počas rokovaní na kompromisných pozmeňovacích návrhoch a želám e, veľa zdravia, skoré uzdravenie aj pani Fotiga týmto. Návrh správy je zmyslplným e, e, pokračovaním tej prvej správe pre boj proti propagande, ktorú sme prijali v roku 2016. Bola to správa o strategickej komunikácii EÚ a propagande orientovanej proti nej. E, tam sa popisujú problémy spojené s propagandou, nesprávnymi informáciami a dezinformačnými e, kampaňmi. Teraz e, tu máme zmysluplné rozšlenie do rôznych oblastí, ktoré popisujú výzvy EÚ ktorým je možné, ktoré vyvstávajú z dôvodu cieľených dezinformačných kampaní. Spomíname tu aj úlohu sociálnych médií, venujeme sa jej úlohu občianskej spoločnosti, Vďaka rokovaniam tieňových spravodajcov bolo možné predstaviť 25-26 kompromisných pozmeňovacích návrhov a ja dúfam, že po záverečnom eh, hlasovaní budeme mať napokon v rukách dokument, ktorý bude eh, ponúkať odpovede na výzvy, ktorým, eh, pre ktorými stoja členské štáty je zrejme, a už to dnes zaznelo, že mnohé z týchto negatívnych vplyvov eh, k nám smerujú z Ruska, ale kladli sme aj eh, dôraz na to, že aj iné štáty ako Čína, Severná Kórea či eh, Irán by sa mali jasne spomenúť aj teda pokrok, tzv. pokrok e, v technologickej oblasti teraz viac zohľadňujeme. Týka sa to e, e, messengerových možností, ale aj umelej inteligencie, ktoré sa tu čoraz viac využívajú Ďakujem aj pánovi spravodajcovi za to, že e, pánovi predsedovi e, za to, že pripomenul, že naozaj nie je veľa času, čo skoro začne predvolebná kampaň a e, v nej sa určite prejavia aj určité pôsobenia, ktoré sú kontraproduktívne pre demokratické sily. Ďakujem. Ďakujem Eugenovi Freundovi za Alde, Petras. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcel zablahoželať Anne e, Fortiga Charlesovi e, Tanokovi za vynikajúcu prácu na e, tejto správe. Chcem len pripomenúť všetkým kolegom, ktorí na tomto pracovali, že v roku 2002 sme vypracovali prvú e, správu o propagande a dezinformáciách. Svojho času to bola dosť e, šokujúca téma. Nie všetci e, súhlasili s tým, že propagácia je tu prítomná ako negatívny nástroj partnerov EÚ, ale teda už je to realita, ktorá je jasne vnímaná. Musím povedať, že silne podporujeme eh, aktuálnu podobu tejto správy, tak ako je predložená na zajtrajšie hlasovanie. Chcem len zdôrazniť tri body, ktoré pre mňa predstavujú jasný krok vpred oproti tej správe z roku 2016. V prvom rade eh, jasné posolstvo eh, tu vydávame, že cieľené sankcie proti tým, ktorí sú zodpovední za takúto cieľenú propagandu a dezinformáciu. Ehm, to musí e, existovať a takéto cieľné sankcie by mali byť dobrým preventívnym opatrením. Nielen preto, aby sme hovorili o propagande a dezinformáciách, ale je to, musí sa to nutne aplikovať, aby sme mohli zabrániť e, tým e, ktorí sú eh, zodpovední za propagandu a eh, vďaka ním sa teda i musíme obávať. Po druhé, vítame vytvorenie troch eh, pracovných skupín, východnú skupinu pre Západný Balkán a južnú task force, ktorá, ktoré pokrývajú dosť veľkú oblasť Je tu veľká potreba ehm, podporiť silne tieto tri týmy, aby tieto mohli úspešne eh, dokončiť tie veľké úlohy, ktoré pred nimi stoja a je napokon na rade a vysokej predstaviteľke, aby eh, dostatočné eh, zdroje a všetky potrebné nástroje vyčlenili na to, aby bolo ehm, možné naozaj účinne bojovať proti propagande a dezinformáciám. Takže, vážení kolegovia, som presvedčený, že naša správa ehm, posilní tie správne ehm, stratégie, zdôrazní Boj proti e, propagande a dezinformáciám to vôbec nie sú teoretické otázky, je to naozaj súčasť praxe, ktorú e, môžeme e, zažiť už v predvolebnej kampanii k voľbám do Európskeho parlamentu. Ďakujem Petra z Austrevičius a za zelených teraz Rebeka Harms. Nech sa páči. Ja by som tiež chcela poďakovať Charlesovi Tenkovi, ktorý spontánne a veľmi dobre moderoval stretnutie tieňových spravodajcov. na Fotiga eh, po druhýkrát veľmi dobre pripravila eh, ten, túto správu a ako pán Austrovičus aj ja si myslím, že by sme mali priznať, že eh, pre túto správu bolo veľmi napomocné, že všetci spoločne už máme viac skúseností s pôsobením ne priateľských anti e, demokratických antieurópskych síl, obzvlášť zo strany e, Ruska. Už sa obie, objasnilo aj vmiešovanie sa do kampane ohľadom Brexitu. Vieme toho viac aj o predvolebnom e, boji pred zvolením amerického prezidenta aj nemecký predvolebný boj sme lepšie e, zanalizovali a zanalizovali sme vplyvy, ktoré tam pôsobili a dalo by sa v tom pokračovať, e, keď e, sa pozrieme na to, ako sa o hnutí žltých vest vo Francúzsku informuje v Rusku. Tiež je to veľmi zaujímavé. A ja si myslím, že táto správa v niektorých e, miestach by mala byť naozaj dokonca e, e, teda správne žiada, aby sme tu boli ambicioznejší v boji proti propagande. Nemali by sme upadnúť deň do protipropagandy, ale to dobre na tejto správe je, že práve E, teda e, jasne, jasne tu e, rozlišuje s vlastnou propagandou. Neúspejeme proti takejto propagande, je treba správne informovať, odhaľovať, odhaľovať lži, ktoré sú vtláčané do verejnej mienky, podporovať kvalitný a nezávislý žurnalizmus. V tejto oblasti budeme toho musieť urobiť oveľa viac, než sme toho robili doteraz. E, včas sa teraz bude hlasovať o tejto správe, aby sme posilnili aj iniciatívu pani Jourovej, kde ide e, vlastne o e, pôsobenie na európskej úrovni aj členských štátov v období pred európskymi voľbami. Takže ďakujem za našu spoluprácu a aj za e, teda e, toto spontánne nasadenie Charlesa Tenoka. Ďakujem, Rebecca Harms. Posledným, e, zoznam, posledným rečníkom na mojom zozname je pán Kolso. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme sa nechceli vyjadriť proti správe, ktorá sa objavila eh, na programe. Ale treba povedať, že niektorí poslanci sa zdržali e, naplne na hlasovaní, pretože tu bol závažný problém, pretože si želáme presnejšiu definíciu propagandy a dezinformácií, chýbajú tam. A pokiaľ ide o možnosť komunitárneho mechanizmu, e, tu treba tiež zabezpečiť, aby to nevedlo k e, seba cenzúre, cenzúre novinárov, to by malo negatívny dopad na atmosféru slobodnej diskusie v rámci EÚ. Sme proti niektorým iniciatívam, ktoré chcú penalizovať novinárov. Prekvapivo eh, k nám eh, prichádzajú z radou liberálov. Ja si myslím, že tu nemáme jasné eh, dôkazy a informácie o tom, že voľby v Európskej únii alebo inde v Spojených štátoch amerických boli ovplyvnené zo strany Ruska. A tiež nemáme ani e, žiadne iné jednoznačné dôkazy. Ak sa voliči nejaké krajiny rozhodnú potrestať nejaké politické strany, myslím, že by to Bruselu nemalo nejako prekážať. Niekedy sa samozrejme objavujú informácie, ktoré nahrávajú určitým skupinám, ale propaganda myslím, že má dopad iba, ak je pre ňu dostatočne silná živná pôda. Táto správa sa zameriava predovšetkým na Rusko. Ja si myslím, že to nie je vhodné práve preto, že tu nemáme jednoznačné dôkazy, že k tejto propagande dochádza. Táto správa je zameraná aj e, proti ďalším krajinám, ktoré sú považované za nepriateľské e, voči NATO, či už ide o Severnú Kóreu či Čínu, ale zabúdajú sa tam krajiny, ktoré sú partnermi NATO, ako napríklad Turecko. Domnievam sa, že do celej záležitosti sa teraz začínajú e, miešavať vojenské aspekty, a riziko ovplyvňovania e, slobodnej e, ho vyjadrenia mienky. A e, narážame tu aj na chartu základných práv, kde sa hovorí o právnom rámci, ktorý umožňuje vystúpiť proti činnostiam, ktoré filtrujú informácie a môže to mať tiež dopad na slobodu novinárov, preto budeme hlasovať proti tejto správe. Ďakujem, pán e, Kouso. Anna Gomeš a Knut e, Fleckenstein sa hlásia do diskusie. Ešte niekto ďalší? Nech sa páči, Anna Gomeš a napokon Knut Fleckenstein. Myslím, že je jasné e, naopak, že tu takáto interferencia je a nemyslím si, že tu potrebujeme definíciu. Faktom je, že keď čelíme falošným správam, ktoré sú v rozpore s realitou. A keď tí, ktorí kon, e, kon, konzumujú tieto správy, e, majú byť ovplyvňovaní smerom e, k nejakému politickému výsledku, ako v prípade Brexitu, kde je to jasné a Kat Well eh, z Guardianu a eh, z The Observer eh, ako novinár jasne popísal ovplyvňovanie zo strany Ruska popísal takisto financovanie tohto hovorili sme o Cambridge eh, Analytica, eh, o nasmerovaní na eh, jednotlivých ľudí, tak tam je naozaj smiešné popierať to. Seriózna investigatívna práca zo strany novinárov nemôže byť označená za to, že bola politicky Eh, ovplyvnená. Môžeme eh, popierať niečo, čo pani eh, Lepenová nepierala, že jej kampaň vo Francúzsku bola financovaná ruskou bankou, ktorá je jasne prepojená s Putinom? Môžeme toto spochybňovať? Ani len oni to nespochybňujú po tom, čo to bolo odhalené. Samozrejme, nejde len o Rusko, ako tu už zaznelo. Týka sa to mnohých ďalších e, režimov s e, politickými e, líniami, ktoré, ktorým sa nepáčia demokratické vyjadrenia, pluralita názorov. Samozrejme, patrí tam aj Saudská Arábia a Turecko. A sú tam dokonca aj tí, ktorí dokonca kupujú, nielen financu, politici nielen financujú e, straničné kampane, ale kupujú s, e, s politikov, aby posilňovali e, narratívu, ktorá vlastne neumožňuje e, vlastne demo, e, demokraciu. E, Takže nemôžeme takéto e, niečo popierať. Ďakujem za pozornosť. A ďakujem, Anna Bogonknut Fleckenstein. Ďakujem. Chcel by som e, len e, zareagovať, pokiaľ ide o GUE. Ja nie som nejaký ostrý nepriateľ. Ak o tom pochybujete, tak prosím, môžete prísť sa zajtra ráno ešte o tom presvedčiť. Avšak nemôžeme popierať fakty. Aj keby sme povedali, že to nie je nejaká jednostranná záležitosť, pretože áno, aj na našej strane existujú, existuje čiastočne takáto propaganda. Nechcem to však porovnávať. Nemôžeme robiť dve veci. Poprvé, jednoducho to akceptovať a ten problém poprieť a po druhé, E, uchýliť sa k cenzúre alebo e, kontrapropagande. Myslím si, že v tejto správe sa odráža realita a nevolá sa tu po žiadnej kontrapropagande alebo niečom podobnom, čo by sme nechceli. Preto nemám absolútne žiadny problém hlasovať za túto správu. Pretože by sme si vôbec nepomohli, ani Rusku by sme nepomohli, keby sme jednoducho povedali, áno, dobre, deje sa to všade. Pretože nie, nie je to to isté a musíme zareagovať a myslím si, že aj Rusko nás bude uznávať viac, než keby sme si jednoducho klakli na kolena a povedali, že dobre, je to proste tak. Ďakujem, Knut Fleckenstein. Nikto ďalší sa už nehlasil o slovo, čiže potom by som e, vám chcela ešte povedať, aký je časový rozvrh. Na AFETE sa bude hlasovať 22. januára a potom na plenárnom zasadnutí vo februári. Trošičku už máme časový sklz, dostávame sa teraz k bodu číslo 5, odporúčanie Ráde, komisii a podpredsedničke Komisie Vysoké predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom. Ja mám tu čest, že som spravodajcom, takže to, čo teraz poviem, je aj moje stanovisko spravodajcu. Aktuálna dohoda medzi Uzbekistanom e, už platí od do roku 1999. Rokovanie o novej dohode začalo 2. 23. novembra 2018 Hlavným e, cieľom je zachovať politický dialog medzi EÚ a Uzbekistanom a podporiť reformy vo všetkých oblastiach, aby sme zabezpečili stabilné inštitúcie, zabezpečili pluralitu politických názorov a plne funkčný súdny systém a bezpečnostné služby. EÚ by mala podporiť všetky kroky, ktoré e, povedú k zlepšeniu hospodárskej situácie a podnikateľského prostredia v krajine. EÚ by taktiež mala podporiť snahu krajiny pripojiť sa do VTO. E, zaznamenali sme počas návštevy AFED v septembri 2018 pokrok v mnohých oblastiach – na nešťastie som sa toho nemohol zúčastniť osobne, avšak kolegovia mi povedali, že zaznamenali naozaj veľké zmeny v sociálne-politickej sfére, najmä od e, poslednej návštevy členov výboru AFED v roku 2011. Mm, išlo tu o nové smerovanie prezidenta, e, ktorý bol zvolený v roku 2016 Nová zahraničná politika Uzbekistanu odblokovala regionálnu spoluprácu a prispela k mierovému procesu v Afganistane. Ďalší e, príklad pozitívnych zmien je ten, že väčšina politických väzňov bola prepustená a že Národný parlament získal nové právomoci a môže vykonávať e, činnosti súvisiace aj s ľudskými právami, taktiež pardon, mimovládne organizácie dostali e, vyšší, väčší priestor. E, a tá, ale ľudské práva na, naďalej zostávajú problematickou sférou a my sa musíme ubezpečiť, e, že sa budeme k tejto téme neustále v rámci našho programu vrácať. Um, Každopádne EU, e, cieľom EÚ by mala byť podpora Uzbekistanu v jeho vnútorných demokratických reformách a taktiež v, vo vonkajších snahách smerom k multilaterálnemu regionál, multilaterálnej medzinárodnej regionálnej globálnej spolupráci EÚ. EU by mala vyrokovať modernú, ambicioznú dohodu, ktorá by nahradila aktuálnu e, zmluvu. Teraz e, dostane slovo ďalší rečník, avšak hovorí bez mikrofónu, žiaľ Bohu. Ja som nemal mať slovo, ale prihlásil som za... nemám nič konkrétne pripravené, ale chcem povedať, že to je vynikajúca správa a moja skupina vždy sa prikláňala k tomu, aby sme E, Stredoazijskej republiky, vrátane Uzbekistanu, e, čo najviac priblížili k, k EÚ, či už ide z politick- o politické hľadiska, o obchodné. Áno, pravda je, že treba sledovať situáciu v oblasti ľudských práv a využívanie napríklad detskej práce či nedostatku demokracie, ale týmto témam sa v správe venujete je potrebné jednoducho lepšie prepojiť obchodné a politické vztahy. Dúfam, že nám to pomôže vyvíjať tlak na e, vládu v Taškente, aby sa situácia zlepšila. Ďakujem, e, ospravedlňujem sa. Nevideli sme odtiaľ to, že sa kolega Benife prihlásilo slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Je veľmi zaujímavé, ako sa zmenili vzťahy medzi Európou a Uzbekistanom e, v priebehu jednoho jediného volebného obdobia. E, máme tu aj e, protokol o textile, ktorý bol celé roky prerušovaný a teraz postupne e, sú tu naozaj kroky aj na úrovni Medzinárodnej organizácie práce e, ohľadom práce detí. A teraz e, tu opäť diskutujeme o ďalšej podobe tejto dohody tak ako ju poznáme s Kazachstanom. Mal som príležitosť osobne sledovať situáciu a musím povedať, že naozaj tu vidíme veľmi pozitívny vplyv eh, eh, Európskej eh, únie, ako transformuje úspešne krajiny, s ktorými máme vzťahy. Aj aktuálna teda vláda Uzbekistanu tu určite má silný vplyv. Pán Mizioje, ktorý má veľký záujem modernizovať krajinu a otvárať ju aj smerom k susedným krajinám, e, s ktorými táto mala e, historicky napäté vzťahy a no, takisto aj e, konštrukcia, e, pripomíname si len však budovanie e, e, priehrada e, hrozila, že e, vlastne povedie k regionálnej vojne, takže je tu naozaj e, postup v mnohých e, oblastiach aj ľudských práv. politickí väzni boli prepustení, bojovníci za ľudské práva. Ostávajú tu samozrejme ešte e, témy, kde nesúhlasíme, takisto aj pokiaľ ide o e, situáciu odborov a kriminalizáciu e, LGBTI. Ostávajú tu určite ešte aj mnohé problémy v oblasti napríklad práce, nútenej práce, na poliach s bavlnou, aj v oblasti produkcie hodvábu, v oblasti základných práv, pluralizmu sú nedostatky, obmedzovanie občianskej spoločnosti, v oblasti fungovania súdneho systému, trestného systému, Niektoré z týchto aspektov sú už dobre popísané v texte odporúčaní. A ja e, za to ďakujem e, pánovi McAllisterovi ale niektoré časti by, textu by sme doplnili pomocou pozmeňovacích návrhov, hlavne pokiaľ ide o ochranu práv detí a menšín. Ďakujem. Thank you, dear colleague Ďakujem, pán kolega Benife. ALDE ani zelení sa nehlásili o slovo, čiže dostávame sa k pánu Šolcovi za GUE. Pán Šolc, nech sa páči. Thank you, chair, and thank you. Ďakujem za slovo, e, e, pán predseda a pán správodajca za e, návrh správy. Súhlasím s tým, že je potrebné diskutovať o významných výzvach, pre ktorými táto krajina stojí, pokiaľ ide o informačný proces – Veľa e, oblastí sa zlepšilo za uplynulé roky, avšak ešte stále to nie je úplne dobré. Pokiaľ ide o transformáciu a vývoj krajiny od jej minulosti k súčasnosti. Súhlasím s kolegami, že áno, v niektorých oblastiach tie úspechy boli veľké, pokiaľ ide napríklad o udržateľný rozvoj, o hospodárstvo, ktoré je teraz už e, samostatné. Podarilo sa diverzifikovať e, hospodárstvo od ba, e, pestovania bavlny, ktorá bola monopolom v minulosti. Avšak tento proces transformácie je jednoznačne prepojený na politický systém, ktorý sa pokúša zachovať moc v rukách vládnúcej elity. Preto ten prístup, ku ktorému pristupujete vo vašej správe, pokiaľ ide o ľudské práva, politické práva, demokratické slobody, e, týchto sférach e, ten proces, pardon, pokrok nie je dostatočný a na to sa treba sústrediť. Rád by som sa zmienil o implementácii klim, e, Parížskej dohody o klimatických zmenách. To, to sa riešilo v Katoviciach. A myslím si, že práve po e, túto republiku je dôležité e, zvážovať opätovné využívanie vodných zdrojov. Prispieje to k e, hospodárskému sociálnemu statusu krajiny, posilní to pozíciu ako občanov, tak aj e, životného prostredia. Je to naozaj veľmi dôležité. mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako by EÚ mohla e, zapracovať na svojom vztahe, vzťahu s Uzbekistanom, ktorý sa naozaj pokúša obnovovať krajinu, či už ide o politickú, hospodárskú alebo sféru, alebo environmentálnu sféru. Ďakujem. Okay, thank you, Ďakujem, pán Schulz. Mám tu dvoch ďalších e, rečníkov, Michal Gála a Anna Gomeš. Už nikto ďalší sa nehlasí? Nie, tak nech sa páči, Michal Gála. Ďakujem pekne za túto správu a za stanovisko tieňových spravodajcov. Ja myslím, že s tým môžem v podstate súhlasiť. V minulom roku som získal krátky alebo prehľad o tejto krajine a témy dôležité sa tu tematizujú. No a myslím, že dôležitým bodom je, že teraz sa budeme venovať aj téme textilného priemyslu a detskej práci. Aj to treba nejak poriešiť. A je tu jasná snaha vlády nepokračovať v tom a dokonca dá povedať, že <clears throat> že už to nie je ani zásadný problém v tej podobe, že by to bolo nejak trpené s prižmúrenými učami, očami alebo potajomky. Ja myslím, že takto nie je. A vzťahov, no, vzťahov k právom detí, to je dôležitá vec. No a tu vyjadrená snaha spolupracovať s nami. No a keď podpíšeme novú komplexnú dohodu, tak to všeobecne vítam. Ja som vyzval všetkých, s ktorými sme sa stretli, ktorí veľmi pozitívne hovorili o zámeroch prezidenta, aby sa tomu venovali, aby to aj šírili, aby to nebol len prístup taký z hora dolu, ale aby veľké kruhy politiky, ale aj spoločnosti boli zahrnuté tie ochote realizovať reformy, no a tie veci, ktoré e, zatiaľ chýbajú, o tých sa bude hovoriť v dialogu, ale ja sa spolieham na to, že sa nachádzame na dobrej ceste a keď to podporíme, tak to bude v prospech tejto krajiny, jej občanov, ale aj v našom záujme. Ďakujem pekne. A teraz Anna Gomez. Pred pár rokmi som navštívila Uzbekistán. Bolo to v roku 2008. A problémy v oblasti ľudských práv boli obrovské. A vedúca strana to vôbec ne, nepriznávala, najmä pokiaľ ide o problém s detskou prácou. Tento rok som tam bola opäť s výborom AFED a videla som naozaj veľké zmeny a tie rozdiely, e, ku ktorým dojde, keď dinosaurus zomrie a niekto oslobodí krajinu. A toto sa presne stalo v Uzbekistane. Keď si to najmä porovnáme s, e, so susedným Kazachstanom, kde ten Kazachstánom, pardon, kde ten dinosaurus ešte stále žije a ľudí utlača. V Uzbekistane to bolo naozaj dojemné stretnúť sa s bývalými politickými väzňami, ktorí boli e, prepustení a naozaj všetci sa vyjadrili, že vnímajú zmenu. Áno, ako kolega povedali, je tam ešte stále veľa problémov, ktoré treba riešiť, ale ten postoj sa zmenil a myslím si, že to je práve ten správny príklad krajiny, kde nedochádza k zmenám len preto, že je tam tlak zvonku z EÚ, ale pretože si uvedomujú, že je to v ich vlastnom záujme, v záujme krajiny, aby sa otvorili a akceptovali kritiku a posnažili sa e, tú kritiku nejak spracovať. Áno, máme tu dialog, EU dialog o ľudských právach a pokiaľ teda nejakou krajinou tu dáva zmysel takéto dialog viesť, tak je to práve Uzbekistan. Gomes, no. Ďakujem, pani Gomeš. Už sa nikto ďalší nehlasí o slovo, takže by som vám chcel len povedať, že termín napadovanie e, pozmeňujúcich pozmeňovacích návrhov je 3. január, ja 11 ráno. Na výbore sa bude hlasovať 21. februára a plenárne zasadnutie e, v marci, na tom sa bude teda hlasovať celkovo o správe. Ale kým ešte uzavrieme tento bod, chcem dať slovo pánu Borisovi Jaroševičovi, ktorý je pre, zodpovedný za útvar ESVČ, ktorý má na starosti práve túto krajinu. Nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. V mene ESVČ by som rád povedal, že vaša správa naozaj e, prichádza e, e, v vhodnom okamihu. ESVČ plánuje cestu do Taškentu 1. februárový týždeň, to bude prvé kolo rokovaní o novej dohode. Uzbecká strana zostavila naozaj úžasný tým a tým preukazuje svoj záujem. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Chcel by som ešte doplniť pár vecí. Poprvé, ten proces reforiem pokračuje. Rok 2019 bol vyhlásený za rok sociálneho rozvoja a, a, e, e, a príslušných investícií. E, hospodárske reformy tiež postupujú a poprvé Poors and vydal pozitívny rating pre Uzbekistan. Bolo to tesne pred Vianocami. Hovorilo sa tu o prístupe k VTO. A ešte na, na dôvažok, e, e, Uzbekistan sa chce pripojiť do GSP+. Plus e, DG obchod bude, má, má naplánovanú misiu práve s týmto účelom, má misiu do Uzbekistanu. Pokiaľ ide o ľudské práva, e, e, je, došlo teda k eh, prepuseniu politických väzňov a rád by som ešte povedal, že eh, reforma súdnictva tiež prináša prvé výsledky. V roku 2016 bolo 28 e, eh, odvolaní a minulý rok ich bolo už až 600 odvolaní na súdoch. Ešte by som raz zdôraznil, že vydáme novú stratégiu e, pokiaľ ide o Strednú Áziu, to bude asi uprostred mája. Zohľadníme tam vývoj v regióne a konkrétne aj vývoj v Uzbekistáne. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Jaroševič. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Nie. Dobre. Takže o časových lehotách som vás už informoval. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Na tento bod máme vyhradených 10 minút budovanie kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie. Prvýkrát sme o tejto veci hovorili 6. decembra a vtedy boli predložené pozmeňujúce návrhy Spravodajkyňou je pani Soraya Post a odovzdávam jej s radosťou slovo. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som na úvod rada poďakovala kolegom za ich príspevky k tejto správe a 180 pozmeňujúcich návrhov. Hlavné myšlienky, ktoré sa v správe objavujú, sú posilnenie inštitucionálnej kapacity EÚ na prevenciu konfliktov a mediáciu. Konkrétne by som chcela upozorniť na nasledujúce aspekty. Jedno je vytvorenie e, poradnej rady EÚ na vysokej úrovni pre predchádzanie konfliktom a meditácie pod Federico Mogherini. To by mohlo vytvoriť skupinu vysokých e, mediátorov a expertov. Táto rada na vysokej úrovni tiež zohľadňuje to, čo implementovala OSN pod vedením nového generálneho tajomníka. A ja by som sa chcel spýtať, prečo pán Danžan a Castaldo navrhujú tento návrh vymazať. Ďalšia vec je vymenovanie špeciálneho vyslanca EÚ e, premiér a predchádzanie a mediáciu civilných konfliktov. To zdôraznila pani Valero. Je tu potreba jasného mandátu v tejto oblasti na to, aby sme podporili e, túto vec na všetkých úrovniach. Mali by sme hovoriť o tom, ako formulovať implementáciu tohto mandátu. Vytvorenie ďalšieho medziinstitucionálneho mechanizmu ako pracovné skupiny pre špecifickú prevenciu špecifických konfliktov alebo dôležité aspekty o tom, ako posilniť inštitucionálnu kapacitu pre prevenciu konfliktov a eh, mediáciu. Tieto horizontálne mechanizmy sú všetky veľmi dôležité s pragmatickým prístupom na koordináciu práce EÚ, vytvorenie e, príslušnej pracovnej skupiny rady e, pre prevenciu konfliktov a mediáciu. Je tiež potrebné, pretože rada sa musí veľmi sústrediť na túto úlohu a posilniť prácu za cieľenými opatreniami. Ja by som chcela poďakovať za vašu podporu môjho pozmeňujúceho návrhu 160 o vytvorení, o vytvorení sieti európskych mediátorov pre ženy. Podobné siete už existujú v Afrike a v severských krajinách. A by niečo podobné malo mať tiež. Čo sa týka inštitucionalizácie postupov EÚ, tak by som rada podporila zriadenie skupiny mediátorov, zelených zo súčasných a bývalých poslancov EÚ, ako aj tvorenie postu podpredsedu pre túto oblasť. Pán Tenok povedal, odporučil, že hm, malo byť spojené s podporou demokracie a koordinácie volie v pozmeňujúce návrhu 163. Toto podporujem. Tiež podporujem všetky pozmeňujúce návrhy, aby ženy boli zaradené do mierového procesu. Tiež podporujeme pozmeňujúce návrhy o mládeže a úlohe občianskej spoločnosti v procesoch prevencie konfliktov a mediácie, no, čo sa týka rozpočtu. Ak chceme, aby EU konala a bola e, účinná v tejto oblasti, tak potrebujeme úplne zaistiť, aby VFR e, vyčlenil dostatočný počet prostriedkov. Niektorí hovorili o e, vyškrtnutí viazaných prostriedkov a mňa by zaujímalo prečo. Ja sa tiež teším na konštruktívny dialog v duchu kompromisov a spolupráce na kompromisnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční tento štvrtok 24.1. o 13.30. Vo výbore sa bude hlasovať 2. februára a na plenárke by sa malo hlasovať na prvom plenárnom zasadnutí v marci. Ďakujem pekne. No, ďakujem pekne i Post. Máme 10 minút na túto tému. Šiesti kolegovia sa pred, prihlásili. A máme 35 bodov na dnes a zajtra, 80 strán poznámok predsedu, čo je určite e, rekord ja sa vám ospravedlňujem a chcel by som vás požiadať, aby ste to vyjadrili čo najstručnejšie. Áno, v mene pána Danžana, ktorý je tieňovým spravodajcom, prečítam jeho vyjadrenie. Účelom návrhu správy je navrhnúť viaceré odporúčania na posilnenie kapacita EÚ v oblasti prevencie konfliktov mediácie. Sú tu niektoré pozitívne body. Poprvé, text sa venuje základnej téme, ktorá je v podstate európskej diplomácie, prevencia konfliktov a mediácie sú zásadné elementy zahraničnej politiky EÚ. No a preto cieľ zvýšiť kapacitu EÚ v tejto oblasti je veľmi dobrý, konkrétne posilnením štruktúr, ktoré sa venujú inštitúciám. Avšak ja, teda pán Damžán, je skeptický, čo sa týka pridanej hodnoty tejto správy. Nie si istý, či relevantnosti tejto správy na konci mandátu. Tiež sa týka obsahu. Text je pomerne problematický. Hovorí o prevencii konfliktov len z genderovej perspektívy bezpečnostný aspekt. Zdá sa, bol úplne odignorovaný. Rodová rovnosť je dôležitý cieľ, ale nemôže byť hlavným dôvodom. Návrhu správy pán Danžan predložil správy na to, aby tomto ohľade správa nastolila rovnováhu. Ďakujem pekne. Mene EKR Charles Stanok, ďakujem pekne predseda. Ja som tiež veľmi rád podporil väčšinu obsahu tejto správy, ale súhlasím s kolegom z EPP, že treba vytvoriť nejakú rovnováhu, aby sme sa nesústredili len na priority rodovej rovnosti, ktoré sú dôležité, ale je tu množstvo ďalších dôležitých otázok. Ja som predložil ale pozmeňujúce návrhy, vrátane 116 a 154. 116 hovorí o, o tom, že všetky konflikty treba vnímať individuálne. E, nemôžeme používať nejaký univerzálny prístup. Nie je to nikdy vhodné väčšinou veľmi individuálnych a komplexných situáciách a 154 E, sa týka navýšenia e, sacharovej ceny. Mm, už e, kolegovia mi vydávame veľké peniaze na pozorovateľské misie, ale tá hlavná cena nášho parlamentu dáva nositeľom 50 tisíc eur. Myslím, že nejaký náraz by bol vhodný na to, aby sme uznali úlohu na no, niektorých popredných bojovníkov za ľudské práva vo svete. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Vautman za poslanecký klub ALDE. Zatiaľ bez mikrofónu, bohužiaľ. Bohužiaľ stále bez mikrofónu hovorí rečnička. jullie mij nu? Ah, okay. Yeah? Now the mic is working. I'm very sorry. No, zdá sa, že už to funguje. Takže ďakujem našej spravodajkyni pani Post eh, za túto dôležitú správu, ktorú vypracovala prevencia konfliktov a mediácia musia byť základné elementy zahraničnej politiky. Eh, investovať do bezpečnosti partnerských krajín nie je len na ich záujme, ale aj v našom vlastnom záujme. Eh, my musíme prispievať k riešeniu konfliktov a na to potrebujeme príslušnú kapacitu a preto túto správu podporujeme. Ja som spokojná s tým, eh, že zdôrazňujete úlohu žien pri prevencii konfliktov a mediácii, pretože ženy žien sa to týka e, vo väčšom meradle, ale nie sú zapojené do riešení. Ale okrem žien sú tu ďalší aktéry, ktorí e, môžu dôležitým dielom prispieť k prevencii konfliktov. Mladí, mladí, mládež to je naša budúcnosť, s nimi treba úzko spolupracovať A rovnako nesmieme ignorovať ani vojenských aktérov, pretože oni robia mnohé. No a preto sme v našich pozmejúcich návrhoch kladli dôraz aj na úlohu armády. Ďakujem pekne. A slovo teraz zastáva pani Valero. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že ten základný text, ktorý sme dostali od Soraj Post, je skutočne vynikajúci. Je tam ešte pár otáznikov a my sme predložili pozmejúce návrhy. V pre zelených je dôležité, dôležitá prevencia konfliktu. To je základ uh, občianskej moci v EÚ. Máme len 10 minút, aby sme sa zaoberali takouto dôležitou otázkou. Ja to úprimne nechápem, že máme tak malo, málo času, no ale dobre, ja sa budem teraz sústrediť na to, čo je dôležité a totiž aké je, aké je možné využiť dlhodobé plánovanie e, na prevenciu konfliktov a, alebo zlepšenie prevencie a mediácie v prípade konfliktov. To je dôležitý moment pre mier a stabilitu ale nedostalo to dostatočne vysoké prostriedky. 13 miliárd bolo vyčlenené na fond na obranu, to znamená konštrukciu zbraní a podporu vojenských konštrukcií. 2,3 miliardy boli v poslednom období, no a teraz 800, dostaneme 850 miliónov a to nebude nejak viazané ani. To jednoducho nebude stačiť pre tento nástroj. Bohužiaľ nemám dosť času a preto sa sústredím na to najdôležitejšie. Myslím, že ja s ostatnými tieňovými spravodajcami treba ešte spolupracovať a snažiť sa o nejaké zmeny. Ďakujem pekne, pani Valero. Slovo dostáva pán Korzu. Ďakujem pekne, pán predseda. Celá táto iniciatíva na podporu mechanizmov prevencie konfliktov a mediácie zo stranu EÚ je iniciatíva, ktorú vítame, ale nesmieme zabúdať na to, ako vyzerajú tie navrhované mechanizmy. Je dôležité, aby bolo možné ich demokraticky kontrolovať. Nemali by sme zostať len pri slovách, treba predkladať návrhy na to, aby tá kapacita pri prevencii konfliktov a mediácii bola účinná. My podporujeme myšlienku integrovanej reakcie pri prevencii a mediácii a tiež vytvorenie postu osobitného vyslanca pre mier okrem ostatných medziinstitucionálnych mechanizmov bod 11 je veľmi dôležitý. To je prístup k informáciám, také nejakej užitočnej formy. To je v prípade prevencie a mediácie dôležité. Tento mechanizmus má zohrávať dôležitú úlohu vždy v spolupráci s medzinárodnými organizáciami, hlavne s OSN a jej príslušnými agentúrami a to predložíme ako pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne, kolega Korsu. Nikto ďalší už sa neprihlásim, takže ja by som chcel poďakovať za vaše príspevky. Hlasovanie sa uskutoční 4. februára v tomto výbore a dúfam, že sa nám v marci od 11. do 14. marca podarí hlasovať na plenárke. Prechádzame k bodu číslo 7, debri, debriefing o voľbách prezidenta v Gruzínsku 20. októbra a 28. novembra minulého roka a tiež predčasné parlamentné voľby v Arménsku, ktoré sa uskutočnili 9. decembra. V oboch prípadoch sme vysielali pozorovateľskú misiu 6-7 ľudí a zastúpená bola väčšina politických skupín pre Gruzínsko. Ale Mandruky jedna bola vedúca pre Arménsko, to bola Heidi Hautala. A pozorovateľské misie prebehli e, v rámci vládových e, misií OBSE a ECD, tiež spolupráci s Radou Európy. A ja by som teraz dal slovo vedúcim misií a potom ďalším poslancom. A práve ma informujú, že Joachim Celer vystúpi v mene Lajmy Andrikiane, takže Joachim Celer ako prvý dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda Lajma Andrikiane sa ospravedlňuje, pretože bohužiaľ ochorela. No a cestou do Bruselu ma požiadala, aby som prečítali stanovisko k debriefingu o prezidentských voľbách v Gruzínsku. Ako ste už predseda povedali, tak delegácia Európskeho parlamentu, čo sa týka prvého kola prezidentských volieb, tak sme tam vyslali 6 poslancov Európskeho parlamentu a v prípade druhého kola, pretože prezidentské voľby mali dve kola, pretože v prvom kole žiaden z uchádzačov nedostal absolútnu menšinu, eh, väčšinu, takže bolo treba rozhodnúť eh, medzi dvoma najsilnejšími kandidátmi. No ako to už zvyčajne býva, v prípade krajín OBSE, tak delegácia Európskeho parlamentu bola zapojená do dlhodobej misie, ktorú OBSE a ODIR realizovali uskutočnia sa viaceré ďalšie pozorovateľské misie parlamentných zhromaždení, ktoré v rámci medzinárodnej pozorovateľskej misie boli zapojené. Koordinátor za OBSE bol Kristian Vigenin, bývalý poslanec Európskeho parlamentu a teraz je poslancom Bulharského parlamentu. Boli tam zastúpení členovia parlamentného zhromaždenia OBSE, Rady Európy a v prípade prvého kola volieb aj na to. Okrem programu pre všetkých po- poslancov, ktoré to pripravuje OBSE a čo kam patrilo aj stretnutie so všetkými dôležitými kandidátmi, tak delegácia Európskeho parlamentu mala možnosť stretnúť sa e, s úradujúcim prezidentom, e, premiérom a aj s vedúcimi vyslanectiev členských štátov, ako aj s vedúcim delegácie EU. V prvom kole, ako som už povedal, žiaden z 25 kandidátov nezískal absolútnu väčšinu tak 28. novembra 2018 sa uskutočnilo druhé kolo, prvé sa uskutočnilo 28. októbra, no a z tohto druhého kola sa rozhodovalo medzi dvoma na, najsilnejšími kandidátmi Salme Zuravišvili, ktorá bola nezávislá kandidátka, ale očividne aj v skutočnosti ju podporovala vládnúca strana. Hm, bola zvolená 59% hlasov a kandidát strany UNM Grigor Varšace dostal 40,5% hlasov v prvom kole obaja kandidáti dostali 37-38% a ten rozdiel medzi nimi nebol až taký veľký. Sarame Zurabišvili bola 16. decembra minulého roka vymenovaná za prezidentku krajiny. Bolo to naposledy, kedy voľba prezidenta v Gruzínsku sa uskutočnila ako priama voľba ďalšieho prezidenta po ústavnej zmene zvolí parlament. To je ešte pripomienka kolegyne Lajmy Andrikiene. ktoré prenesem po anglicky tak, ako ich si napísal poznámky. Mnohé sa dá pozerať k týmto voľbám a k samotnému procesu. Začnem pozitívne. Um, bolo to voľby pre, prebehli úspešne. Um, kampaň bola slobodná, neboli tu žiadne násilnosti. Účasť v druhom kole narástla v porovnaní s prvom, pričom treba povedať, že tá účasť bola 50%, v prvom kole dokonca nižšia. No a teraz opäť Lajma, bohužiaľ, viaceré elementy využili proces. Predvolebné diskusie sa čas, často sústredili na negatívne kampaň a osobné útoky, vrátanie veľmi tvrdých obvinení, obvinení namiesto konkrétnych vízií pre budúcnosť krajiny. Tento negatívny trend bol ďalej prehlbený a posilnený v druhom kole s, s vyjadreniami Eh, mediálne sa situácia ešte viac polarizovala eh, v druhom kole. Nezávislé eh, organizácie občianskej spoločnosti sa stali cieľom útokov a dokonca aj hrozieb. Tieto delegácie Európskeho parlamentu odsúdila v prvom kole. Zdalo sa, že to má pozitívny vplyv Počas druhého e, kola už e, nedošlo. Ehm, došlo k určitým zlepšeniam. Ehm, oproti roku 2016 predsa len sa určite nedostatky e, zopakovali. E, nezávislý e, kandidát e, získal viac než všetci ostatní kandidáti dokopy. Keď toto skombinujeme s situáciou ohľadom médií, vidíme, že situácia je uspokojujúca. Pár dní pred druhým kolom sa e, vlastne tu boli vyjadrenia e, ohľadom e, platby dlžie určitých ľudí zo strany predsedu vládnucej strany. Počas teda v deň volieb mnohí zaznamenali zastrašovanie zo strany koordinátorov strán, ktorí boli prítomní vo volebných miestnostiach. Dochádzalo tak k masívnej kampani e, zo strany vedúcej strany aj, počas, e, aj pomocou teda telefonátov. Celkovo aj napriek určitých pozitívnych elementov druhé kolo e, bolo hodnotené ako regresia v porovnaní s, predchádzajúcim kolom. A voľby boli veľmi polarizujúce, ktoré vniesli veľa antagonizmu do, do spoločnosti. Ehm, verejné hodnotenie zo strany Európskeho parlamentu týchto dvoch procesov bolo negatívne, pričom táto krajina ašpiruje na európsku budúcnosť a e, chce vlastne viesť v, e, vo svojom regióne. Je dôležité zabezpečiť, aby negatívne E, prvky sa tu nestali e, trendom. E, nezopakovala sa situácia hlavne počas parlamentných volieb v roku 2020. Treba, aby sa prijali odporúčania príslušných strán. Je dôležité vlastne, aby sa riešila aj situácia okupovaných území. Ďakujem pekne, pán Celer. Slovo má teraz Heidi Hautala, ktorá práve dorazila. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že výbor môžem poinformovať o našej eh, pozorovateľskej eh, misie eh, v Arminsku. voľby sa konali 19. decembra v jednom kole. Ako vždy, eh, mali sme tu veľmi kompetentnú delegáciu, pozostávajúcu zo šiestich eh, členov parlamentu, eh, mm, pán Faria, pani Pitera, pán Celer, pani Moody a pani Harms tam boli okrem mňa a štyria členovia administratívy. Prišli sme do Jerevanu tri dní pred voľbami. Boli sme veľmi dobre nabrífovaní aj teda e, pokiaľ ide o médiá, občianskú spoločnosť. E, a e, počas týchto našich hĺbkových stretnutí bolo pre nás jasné, že tieto voľby budú veľmi odlišné v porovnaní s tými všetkými predchádzajúcimi pred revolúciou v apríli a maj 2018. V záveroch, ktoré sme e, vypracovali s kolegami z Rady Európy e, OSD, ktoré plne podporujeme, zdôrazňujeme, že tieto voľby sa konali e, rešpektujúc základné slobody a posilňujúc verejnú dôveru, čo treba ešte posilniť volebnými reformami Kampaň bola veľmi e, živá aj v médiách, aj keď e, teda e, obavy vzbudzila, vzbudzila veľmi zapálená retorika online. Hlavným problémom v roku 2017 bolo to, čo tentokrát tu vlastne chýbalo, nedochádzalo tu k nakupovaniu hlasov, Viete si predstaviť, e, že teda e, takáto konštatácia bola veľmi príjemná. E, voľby prebehli pokojne. Všetky štádia sa dajú pozitívne hodnotiť, takže Ehm, toto, toto treba si uvedomiť, boli voľby, ktoré sa zorganizovali v krátkom čase, bolo teda málo času na volebnú kampaň, ale efektívne ústredná volebná komisia napriek tomu bola schopná zorganizovať celý proces, aj ostatné orgány eh, vlastne veľmi dobre aplikovali príslušné zákony, toto musíme uznať v tom zložitom kontexte eh, s nedostatkom času. Určité kritické poznámky sa vzťahujú na legislatívny rámec, aby sa to upresnila. Problémy, ktoré sme zaznamenali, e, sa týkali e, financovania e, kampane, riadenia zoznamov voličov a potreba posilnenia participácie žien E, tomuto sa treba venovať e, formou pozmenenia platnej legislatívy. Ja dúfam, že k tomu dôjde čoskoro. Dúfam, že tieto témy ostanú prioritou pre arménskú vládu aj parlament a e, že každá ďalšia reforma bude prebiehať inkluzívne, zainteresuje aj opozíciu a občianskú spoločnosť. Pán predseda, chcela by som sa ešte venovať úlohe občianskej spoločnosti v celom procese. Ehm, treba ho naozaj pochváliť. Ehm, je to Veľmi dobré. Veľmi veľa zástupcov občianskej spoločnosti ehm, súhlasilo s zástupcami aj väčšiny politických strán s tým, ako sa konali voľby, takže to viedlo k dôvere, k celému volebnému e, procesu. Takže po e, voľbách sú teraz naozaj vysoké e, očakávania týkajúce sa reforiem, ktoré sú potrebné a zlepšenia životných podmienok v Arménsku. Európska politika sa veľmi venuje Arménsku provizorne e, uplatňujeme posilnené, e, posilnenú dohodu partnerstve. Je našou cestnou mapou pre ďalšiu spoluprácu a jej súčasťou je silná podpora finančná asistencia. Ak arménska vláda e, bude chcieť väčšiu podporu pre reformy, mali by sme byť pripravení. Je to v súlade s našimi, našim zájmom prehlbovať naše vzájomné vzťahy, čo je prínosné pre všetkých arménskych občanov. Napokon, pán predseda, chcem na záver poďakovať mojim kolegom, kolegom z ostatných eh, eh, výborov a ďakujem aj pani Gázek za našu vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem aj SVČ E, slancovi Piotrovi Spitalskému za, ich, e, za jeho podporu. Takže záverom je, že výsledok naozaj odráža e, vôľu ľudí, čo teda nebolo tak v apríli 2017. Ďakujem Heidi Hautala za vašu správu. Najlepšie by bolo teraz rozdať slovo zadovi Karimovi, našim nášmu expertovi pre tento región. Vítam vás medzi nami. Ďakujem, pán predseda. Po tomto eh, eh, úvode neviem, čo mám eh, doplniť. Chcem hlavne poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa podujali na tieto misie v mene parlamentu. Viem, že Heidi už aj v minulosti sa zúčastnila tejto misie do Arménska. To, že sme sa zúčastnili tejto medzinárodnej pozorovateľskej eh, misie, eh, bolo veľmi dôležité v Gruzinsku aj v Arménsku. Arménske voľby, ako povedala Heidi, ktoré sa konali 19. decembra, boli eh, zorganizované veľmi narýchlo. A treba poznamenať, že e, prebehli pri rešpekte základných práv a e, vlastne vzbudili e, dôveru občanov. Nezaznamenali sme tam nesprávne postupy, ktoré sme zaznamenali v minulosti v Arménsku ako člen delegácie pre Južný e, Kaukaz e, na mňa urobil veľký e, dopad, aký pokrok bol dosiahnutý v, Afganistan- v, v Arménsku len za posledných pár mesiacov. Bol to naozaj demokratický mílnik pre túto krajinu a takisto aj test pre novú vládu a, mo- a príležitosť pre ďalšie prehlbovanie našich vzťahov s Arménskom. Pokiaľ e, ide o pána Nikola e, Pašaniahu, e, ktorý, s ktorým sme boli v kontakte už viac krát, pán predseda, aj vy ste viedli osobitnú misiu našej delegácie, kedy sme sa s ním stretli. Musím povedať, že teraz je dobré, že má legitímny, silný e, mandát. A to ma naplňa dôverou, že Arménsko, Arménsko sa budeme e, silne e, zaujímať. Našim, v našom záujme je, aby sme dohodu s Arménskom ratifikovali vo všetkých členských štátoch. Je to v našom záujme aj v záujme Arménska. A e, pokiaľ ide o e, teda parlamentný výbor EU Arménsko, ten sa bude konať e, na jeseň a bude to dobrá príležitosť, aby sme sa zaoberali pokrokom, ktorý dovtedy bude dosiahnutý. Ešte pokiaľ ide o Gruzínsko, v posledných desiatich rokoch Gruzinsko naozaj eh, tvrdo eh, pracoval na eh, reputácii veľmi úspešnej krajiny a šampióna demokracie vo svojom regióne. Avšak v tejto osobitnej kampani tu bol problém negatívnej kampane. Zdá sa, že problémom tu boli všetky strany. Boli tam veľmi silné útoky voči občianskej spoločnosti. E, Právo sme na to poukázali. Incidenty e, však nepredstavujú všeobecný e, trend. Takýto dôvod nechcem zbudzovať a nemali by sme ani zdôrazniť fakt, že Eh, treba aj zúrazniť, že to bola vlastne možnosť slobodnej kampane, ale je tu určite negatívny trend, ktorého sa obávam. Na budúcom eh, stretnutí asociačného eh, stretnutia EU Gruzínsku, ktoré sa bude konať 23. marca, pokiaľ naozaj dôjde k Brexitu 29. to môže byť jedna, jedna z mojich posledných prác vo funkcii europoslanca, um, sa teda budeme venovať eh, tejto eh, téme. Máme tu novozvolenú prezidentku Salome Zurovešvili. Eh, tá navštíví Európsky parlament, príde zajtra. Teda, keď dáme všetko to, čo poznamenalo voľby bokom, treba jej zvolenie veľmi Eh, vy, vítať. Eh, voľba tejto eh, ženy je naozaj pozitívna, prinesie do svojej funkcie veľa skúseností, čo myslím prehlbí naše vzájomné vzťahy a ja dúfam, že ona svoj vplyvný mandát využije na to, aby pomohla preklenúť polarizáciu v gruzinskej populácii. Ale pán predseda, keď sa pozerám, aká je situácia v Európe, myslím si, že s polarizujúcimi eh, silami sa pasujeme všade eh, v EÚ, takže mali by sme naďalej investovať do prehlbovania našich vzťahov s Gruzinskom a ďalej túto krajinu podporovať, eh, kedykoľvek to bude možné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Sajad Karim. Ešte tu máme tri ďalšie žiadosti o slovo eh, eh, Gomeš, od Rebecca Harms. Na dve minúty máte slovo, eh, každý z vás, najprv Anna Gomeš. Plne chcem podporiť to, čo Jakým Zeller povedal. Pán Andrik naozaj veľmi dobre viedol misiu. Súhlasím že tieto voľby v Gruzinsku boli kompetitívne. E, bolo dobré, že tam nedošlo k žiadnemu násiliu. Napríklad v porovnaní s e, parlamentnými e, voľbami v roku 2016, kedy som viedla pozorovateľskú misiu, Jedna z najťažších vecí, na ktorú sa bolo treba pozerať, to bola práve táto polarizácia voľba jazyka práve v situácii, kedy jedno z kandidátok je žena. To bolo naozaj veľmi nepríjemné a takisto aj napádanie mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti. E, k tomu to dochádzalo, ako už povedal Joachim. Veľmi nepríjemné bolo aj toto interferovanie Eh, krátko eh, pred druhým kolom volieb prepojenia eh, s oligarchami, banka financujúca tieto kroky to naozaj Ehm, bola porutovanie, bola porutovanie hodná interferencia, ale Gruzinci e, sú veľmi e, múdri a e, napriek teda prítomnosti aparačikov počas volieb a tak ďalej a tak ďalej. Ľudia sú veľmi múdri a to sa ukázalo v prvom kole, v druhom kole. Ľudia tiež pospoli vedeli, že keby ich voľba bola iná, znamenalo by to peklo v tejto polizujúcej atmosfére. Ja si myslím, že napriek e, všetkému ľudia sa e, mohli slobodne rozhodnúť a ja by som si želala, pokiaľ ide o budúce e, voľby v roku 2020, dúfajme, že táto polarizácia sa už nebude opakovať. Ďakujem pekne a teraz Claire Moody. Ďakujem pekne ku Gruzinsku. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme zdôraznili eh, výsledok tejto eh, správy a eh, volieb, to, že naozaj išlo o slobodné rozhodnutie Gruzincov. A pokiaľ ide o medzinárodný ranking, Reportéri bez hraníc Gruzinsko považujú e, za e, lepšie postavené než tri e, krajiny z Európskej únie. To je dôležitý geopolitický fakt, ktorý treba mať na pamäti. A treba si aj uvedomiť, že Gruzinsko si zvolilo ženu ako prezidentku menej než 10 národných lídrov na medzinárodnej rovni sú ženy. A videli sme počas tejto kampane, že e, táto bola naozaj obeťou extrémne osobných útokov, e, čo často vidíme, keď e, sa ženy uchádzajú o vysoké posty. Takéto osobné útoky a ja si myslím, že treba pripísať Gruzinsku eh, eh, k kreditu, že 60 obyvateľov hlasovalo za ženu eh, prezidentku, ktorá je vysoko kvalifikovaná na túto úlohu v oblasti zahraničných vzťahov, ktorú má zohrávať prezident Gruzinska. Ja sa teším na kontakty medzi Európskym parlamentom a ňou. Garmensku som e, rada, že som sa mohla zúčastniť tejto pozorovateľskej e, misie v Arménsku. Chcem sa poďakovať Heidi za to, ako bola táto delegácia vedená. Naozaj sme zaznamenali transformáciu volebného procesu v Arménsku. Za 6 mesiacov sa samozrejme nepodarilo zmeniť z voleb, e, pardon, zmeniť volebný zákon, ale verím, že v budúcnosti to povedie k ešte úspešnejším voľbám. Ďakujem pani Moody a teraz Rebecca Harms. Toto je veľmi zaujímavé obdobie, pokiaľ ide o krajiny východného partnerstva po voľbách v Gruzinsku a v Arménsku. E, čo skoro pôjdeme pozorovať voľby v Moldavsku a na Ukrajine na Ukrajine dokonca dvakrát prezidentské a parlamentné voľby nás čakajú. Takže na základe prvých výsledkov volieb a procesov v Gruzinsku a v Arménsku vidíme, že sú tu isté spoločné prvky v našich partnerských krajinách, ale taktiež sa tie procesy líšia, tie vývoj i, i, i je rôznorodý a vyžaduje si to ešte vyššiu mieru pozornosti z Európskej únie a vyššiu mieru angažovanosti. Nemám čo dodať k tomu, čo hovorila Heidi o Arménsku. Myslím si, že to pre Európanov bolo dobré, že sme tam mohli byť, že sme mali možnosť vypočuť si naozaj rôznorodých ľudí, ktorí nám vysvetľovali, že toto budú prvé slobodné voľby v Arménsku. Mnoho ľudí nám povedalo, že je to poprvýkrát, čo nepoznajú výsledok pred voľbami. Máme tam teraz novú vládu, pred ktorou stojí veľa víziev a na ktorej spočíva veľa nádeji, čiže ide tu nielen len o zhodnotenie pozitívneho procesu volieb, ale bude potrebné aj potom e, implementovať dohody, aby sme podporili túto vládu v naozaj veľmi náročnej geostrategickej situácii, keďže krajina sa nachádza medzi Ruskom a EÚ. Pokiaľ ide o Gruzinsko, boli sme sklamaní, aj napriek tomu, že je to prvá ženská prezidentka, čo sa mi ako výsledok samozrejme páči, avšak to sklamanie je, je príležitosťou využiť návštevu novozvolenej prezidentky a diskutovať pozitívnym spôsobom o, vy, teda o, o, o, o pozitívnom vývoji smerom k EÚ. Ďakujem, Rebecca Harms. Už sa nikto ďalší nehlási. Potom ešte teda Richard Tibbles. Nech sa páči, keby ste sa mohli stručne vyjadriť. Ďakujem pekne, pán predseda. E, vyjadrím sa k voľbám Gruzinsko. Boli to veľmi dôležité voľby. E, bol to, boli to priame voľby prezidenta Pani Zarašvili zvíťazila 60-percentnou väčšinou. A tie voľby boli vnímané ako kompetitívne. Voľby prebehli mieru milovne a v poriadku, toľko pozitívne pozorovanie negatívne zneužitia administratívnych zdrojov, a veľmi ostrá polarizácia v médiách. Využijeme politický dialog s Gruzínskom, aby sme zdôraznili dôležitosť riešenia identifikovaných problémov. Vydáme aj odporúčania, najmä tý, budú sa týkať najmä nadchádzajúcich parlamentných volieb. E, pani prezidentka vo svojom inauguračnom prejave plne podporila integračné smerovanie. Gruzínska odsudila polarizáciu v krajine, povedala, že chce byť prezidentkou všetkých Gruzincov. Tento týždeň je v Bruseli, stretáva sa s predsedami Tuskom, Junkerom a Tajaným. Bude to naozaj dôležitá návšteva na naštartovanie dialogu s prezidentkou, kde sa nastavia priority na nadchádzajúcich 6 rokov. V Gruzinsku prebehla eh, ústavná reforma a aj keď právomoci prezidenta boli zmenšené, naďalej táto osoba bude mať dôležitú úlohu a je dobre tiež, že teda je to prvá ženská prezidentka budeme sa venovať tým bodom, ktoré tu zazneli, dôležitosť pluralizmu a zmierenia, e, pokiaľ ide o konštitučné reformy, ústavné reformy. A toto všetko teda máme na programe. Pokiaľ ide o Arménsko, to boli veľmi dôležité voľby, ktoré ukončili e, zamatovú revolúciu z minulého roka. E, e, aktuálny víťaz získal ústavnú väčšinu. E, bývalá vedúca strana republikánska nezískala ani 5 ktoré je potrebných na vstup do parlamentu. Kolegovia e, zmienovali dôležitú úlohu občianskej spoločnosti. Ja som rád, že e, sme prispeli k šíreniu osvety, e, monitoringu občianskej spoločnosti volieb a taktiež sme pomohli s eh, vol, eh, kontrolou vo, vo, volieb. Aktuálny premiér má teraz pred sebou dôležitú úlohu naďalej eh, viesť reformy v Arménsku. Pokiaľ ide o volebné záležitosti, Myslím si, že nadalej bude pokračovať v reforme volebného zákona, v reforme eh, súdneho systému a tiež sa bude venovať aj zákonu o antidiskriminácii. Od novej vlády sa teraz toho očakáva veľa. EÚ určite bude vláde nápomocná na základe novej dohody eh, ktorá vstúpila do platnosti, alebo tá, teda, ktorú riešime. Mali sme už prvé zasadnutie 27. novembra, kde sa riešil plán e, e, tejto dohody a v nadchádzajúci rok, alebo teda rok v máji, bude druhé zasadnutie na túto tému. Ďakujem, Richard Timbuls. Už sa nikto ďalší nehlási o slovo. Môžeme teda tu, tento bod e, uzavrieť. Dostávame sa k ďalšiemu bodu. Máme na to 10 minút. Takže e, dám hneď slovo spravodajkyni Ramone Manesku. Je to druhé preskúmanie týkajúce sa uzavretia dohody o partnerstve a spolupráci s Turkmenskom. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o závery, uzavretie dohody o partnerstve a spolupráci s Turmenskom, chcela by som opäť e, uvítať e, vyhlásenie pani Mogherini, že EU opätovne otvorí delegáciu v Turkmensku. Máme pozitívnu reakciu aj z parlamentu. A ako som už spomínala, Zámerom EÚ je sa plne angažovať s Turkmenistanom v oblastiach strategického zájmu, ako je bezpečnosť, ľudské práca, ľudské práva, energetika a klíma. Nastavíme e, rôzne formy dialogov spolupráce s Turkmenistanom. Rada by som e, ocenila e, veľmi efektívnu prácu spoluprácu s kolegami z komisie z SVČ a najmä s pánom Burianom, ktorý je zodpovedný za Strednú Áziu. Pokiaľ ide o náš text, tak sa chcem poďakovať kolegom, ktorí so mnou spolupracovali a vypracovali pozmeňovacie návrhy. E, v stredu budeme diskutovať o kompromisných návrhoch, vtedy sa stretávajú tieňoví spravodajcovia. Text je vyvážený, a zdôraznili sme potrebu e, rozdelenia súdnictva od štátnych právomocí, taktiež sme hovorili o konzultáciách z Benátskeho výboru a žiadame tiež o prístup k informáciám, slobodu médií, slobodu zhromažďovania a vyjadrovania sa. Verím tomu, že ten text na záver bude naozaj vyvážený a dúfam, že sa nám podarí nájsť spoločné politické pole, e, keď budeme definovať krátkodobé, dlhodobé podmienky budúcej spolupráce s Turkmenistanom. Verím, že náš výbor bude môcť pravidelne revidovať a prehodnocovať pokrok a potom spustíme aj postup súhlasu. Som presvedčená, že tá spolupráca bude úspešná a že sa dopracujeme k jasnému stanovisku a že ten text, o ktorom sa bude hlasovať, bude naozaj užitočný. Ďakujem. Ďakujem pekne, Ramona, za stručné zhrnutie. Máme tu teraz e, pána Petinyho z SD. Charles, chcete sa vyjadriť za EKR? Nie, pán Scholz? E, nie, tak najprv teda pán Bettini, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je naozaj veľmi dôležitý text, ktorý sa týka významnej krajiny, ktorá má strategický význam aj pre EÚ. Text je výsledkom dlhého príbehu, ktorý sa prerušil, obnovil a tak ďalej. Je potrebné e, riešiť najmä ľudské práva, rozdelenie jednotlivých zložiek moci. Myslím si, že správa pani Manesku naozaj podrobne vyhodnocuje situáciu a zohľadňuje názory jednotlivých politických skupín. Za to sa chcem poďakovať. Zaznamenali sme pokrok, najmä pokiaľ ide o prepustenie niektorých politických väzňov. Parlament teda môže obnoviť postup súhlasu. Predložil som niekoľko pozmeňovacích návrhov, tie sa týkajú upresnení Myslím, že keď budeme spoločne rokovať o kompromisoch, určite nájdeme cestu, ako sa dopracovať k všeobecnému konsenzu, pokiaľ ide o tento text. Ďakujem. Ďakujem, pán Bettini, pán Scholz, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne a súhlasím s mojimi kolegami, že to je dôležitá správa, ktorá sa zaoberá nejakou eh, krajinou, krajinou eh, v porovnaní s tým, čo sme s tou krajinou, o ktorej sme hovorili predtým, tá sa na táto sa nachádza ešte v komplikovanejšej situácii, no a preto len doplním k tomu, čo povedala spravodajkyňa, že je dôležité, aby sme sa zamysleli nad tým, aký máme vôbec záujem o krajinu. Je to len nadávateľ surovín, zemného plynu, <clears throat> alebo sprostredkovateľ nejakých E, zdrojov, ktoré máme zná záujmy, alebo chceme, aby Turkmenistan sám, aby Turkmensko sám malo perspektívu pre ľudí. No a preto sme my tiež predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré idú smerom vyvážania politických, sociálnych, ľudskoprávnych, kultúrnych otázok. A no aj otázka Európskej únie, prirazenie Turkmenska do modnej doby, no a preto myslím, že musíme všetci uznať, že Turkmensko musí sa zamýšľať nad tým, v akom rozsahu partnery na medzinárodnej úrovni sa dajú hľadať a, a v regióne je to napínavý moment, napínavá dynamika a máme zodpovednosť, ktorá umožní stabilný rozvoj Turkmenska. Takže preto v podstate súhlasíme so základným smerovaním správy. No a tak, ako už povedala spravodajkňa dnes, že v priebehu rokovaní dúfam, že sa nám podarí vytvoriť vyváženú správu. Ďakujem pekne. Má niekto ďalší pripomienky, kolegovia? Nie. Takže dám slovo pánu Jureševičovi z SVČ. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Áno, tie zmeny sú pomalé, nezachádzajú až tak ďaleko, ako by sme rádi v Turkmensku. Avšak rád by som hovoril o istom vývoji, ku ktorému došlo vďaka neustálej spolupráci krajiny s EÚ. Za uplynulé roky a počas dialógu EU Turkmensko o ľudských právach e, Turkmensko poskytlo informácie o vyše stovke e, uväznených alebo e, nezvestných občanoch. Ombudsman žiadal, ombudsmanka žiadala o posilnenie budovania kapacít jej úradu, to bolo minulý rok. Turkmensko taktiež zohráva pozitívnu lohu pri prispievaniu k bezpečnosti, stabilite a rozvoju eh, Afganistanu. Tieto krajiny majú zhruba 750 kilometrovú eh, spoločnú štátnu hranicu. No a je v našom záujme podporovať Turkmensko v týchto snahách spolupráce s Afganistanom, pretože situácia na turkmensko-afgánskej hranice, pokiaľ sa teda táto situácia stabilizuje, z toho budú profitovať aj ďalšie tretie krajiny. Je tu tiež niektoré pozitívne náznaky transformácie Turkmenska k eh, trhovému hospodárstvu, čo by poskytovalo vyššiu mieru eh, príležitostí eh, v rámci súčinnosti s európskymi podnikmi. Napríklad mo, mo, pravdepodobne dojde k privatizácii ryb, ry, rybárs, rybárskeho priemyslu. Okrem iného. Pokúšame sa e, dopracovať pozitívnym výsledkom práve prostredníctvom ratifikácie niektorých častí e, PSA. Hovorili sme tu už o pozitívnom príklade Uzbekistánu. A mali by sme byť pripravení na poslednú spoluprácu aj s Turkmenskom, keď nastane ten pravý čas. Samozrejme ESVČ aj naďalej bude Európskemu parlamentu poskytovať informácie o našej spolupráci a o pokroku vzťahov s Turkmenskom, aj pokiaľ ide o dialog o ľudských právach. No a na záver by som chcel definitívne potvrdiť, že pracujeme na otvorení prvej, e, teda pardon, e, plnej plne funkčnej delegácie EÚ e v Turkmensku. Ďakujem. E, už sa nikto nechce vyjadriť, tak by som vám ešte raz rád povedal, že v AFETE sa bude hlasovať 4. februára a e, na plenárke sa snať bude hlasovať v marci. Ďakujem pekne, Ramona, za tvoju prácu, za tvoje všetky príspevky. A teraz e, spoločná rozpráva o bodoch 10, 11, 12. Dúfam, že sú tu naši hostia. E, hneď e, za minútku sa začneme týmto bodom venovať. Okay, So, colleagues, we come to items... Kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodom číslo 9, 10, 11, 12. Všetky štyri sa zaoberajú Afganistanom. Ja nebudem čítať plné znenie názvov týchto bodov, ja len chcem povedať, že ako preukázanie prehlbujúcich sa spojení a solidarite a hlavne spolupráca s Afganistanom a Európska únia vyjednala dohodu o spolupráci, partnerstve a spolupráci s kraj, krajinou, ktorá bola podpísaná v februári roku 2017. Ešte to čaká na ratifikáciu Európskeho parlamentu. Koncom novembra minulého roku sa uskutočnil kongres Ženeve, aby sme ďalej pracovali na záväzko prijatých medzinárodným spoločenstvom EÚ a Európsky parlament. A podporuje tieto reformy a solidaritu. Teraz si vymeníme názory o situácii v krajine. Spojíme viacero tém, viacero bodov do jednej rozpravy. Ako prvá dostane slovo pani Paola Pampaloni, ktorá nahradza pána Kobieho, ktorý je osobitným výslancom pre Afganistan, ktorý musel sa zúčastniť, alebo teda musel zúčastňovať nejakých iných podujatí. Takže pani Blony bude hovoriť o vzťahu medzi EU a Afganistanom, potom nás bude informovať pán Austrevičius o nedávnej návšteve delegácie EU do Kábulu tesne pred Vianocami. No a na záver sa bude hovoriť o návrhu správy a odporúčaní eh, CPD. Viem, že sa dohodlo 25 kompromisov na základe 230 pozmeňujúcich návrhov k správe z vlastnej iniciatívy. Takže ako prvorostné slovo pani Papolóny Srdečne vás vítam v tom najlepšom výbore tohto parlamentu pre zahraničné veci. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme za pozvanie do toho najdôležitejšieho výboru Európskeho parlamentu. No a ja by som tiež rada poďakovala výboru AFET za pozitívne hodnotenie v návrhu správy týkajúce sa eh, E, prijatia dohody medzi EU a Afganistanom o partnerstve a spolupráci. Ja som bola vyjednávačkou v mene SVČ, takže som veľmi rada, že môžem byť tu a že môžeme byť pri tomto veľmi dôležitom e, kroku, ktorým je súhlas Európskeho parlamentu. Je to veľmi dlhý príbeh e, rokovania o tejto zmluve. My sme mandát od rady získali v novembri roku 2011. Trvalo veľmi dlho, dlhé roky, trvali rokovania s niektorými prerušeniami, konali posledné voľby, no a začali rokovania s novou vládou a, a táto dohoda bola podpísaná 18. februára 2017 a podpísala to vysoká predstaviteľka Mogherini. Takže momentálne ja chcem len tak nabrifovať a tam, kde sa nachádzame v prípade tejto zmluvy a dách ktoré sa hrá bilaterálnych medzi EU a Afganistanom. Takže a toto je jediný komplexný právny rámec, ktorý reguluje vzťahy medzi EU a Afganistanom. No a už je tu predčasné hodnotenie dohody, ktoré nám umožňuje zorganizovať stretnutie podľa dohody. Minulý rok sa uskutočnilo prvé stretnutie spoločného výboru podľa predbežného použitia a prvé zasadnutie pracovnej skupiny o pracovnej skupiny pre ľudské práva, dobré riadenie a správu a migráciu. A tieto dva meetingy boli veľmi dôležité, pretože sa hovorilo o viacerých otázkach, ktoré sú v rámci našich vzťahov mimoriadne relevantné. Diskutovalo sa to veľmi otvoreným a konštruktívnym spôsobom. Hovorilo sa konkrétne o ľudských právach, rodovej rovnosti, rozvojovej spolupráci, obchode a investíciách, migrácii a regionálnej spolupráci. A rovnako sa nám podarilo zhodnotiť existujúcu situáciu a pokrok a hlavne existujúce výzvy, ostávajúce výzvy. To nám dalo možnosť predkladať odporúčania, ktoré neustále monitorujeme po zasadnutí týchto dvoch výborov Rovnako sme v procese príprav na ďalšie kolo rokovaní a pokračujeme e, diskusia s afgánskymi orgánmi. V priebehu roku 2019 parlament neustále informujeme o priebehu. Takže teraz sa tešíme na plnú ratifikáciu dohody o spolupráci. Všetkými členskými štátmi EÚ doteraz to ratifikovalo 15 členských štátov. A teraz sa tešíme tiež na súhlas Európskeho parlamentu, tak aby celá škála rôznych tém, ktorými sa zaoberá táto dohoda, aby sa tam dalo diskutovať a dať do tohto vedeckého, do tohto právneho rámca. No, no strategické dokumenty sú to poprvé Európska stratégia pre Afganistán. Afganistán podporila to Rada v roku 2017 a tiež nedávne závery rady z novembra 2018. Naša štruktúra, naše vzťahy s Afganistanom by sa dali zhrnúť v štyroch hlavných oblastiach. E, najdôležitejšia politická oblasť, e, ktorú máme v rámci nášho dialogu s Afganistanom, sa týka podpory mieru, stability a regionálnej bezpečnosti. To je prvý blok našej stratégie Druhá vec sa týka posilnenia demokracie, právneho štátu, ľudských práv a hlavne eh, s podporou žien a ďalej a eh, podpora hospodárskeho a ľudského rozvoja a ďalej, aby sme reagovať na výzvy spôsobené migráciou a nútelým vysídlením a presídlením, čo je tiež stále zásadný problém v Afganistane. Momentálne posilňujeme naše bilaterálne vzťahy s vládou a tiež vzájomnú dôveru. Hovorí sa o mnohých otázkach, o podpory demokracie, ľudských práv, reformách a mierovej dimenzii a konkrétnych spôsoboch, ako Európska únia môže prispieť mierovému procesu. Časť dialogu Európska únia zdôrazňovala potrebu pokračovania reforiem, hlavne boj proti korupcii, podpora právneho štátu, čo je tiež veľmi dôležité. A e, reforma súdnictva. No a našim záverom z týchto dialogov je, že v mnohých oblastiach vidíme v Afganistane pokrok hovorí sa dobrá legislatíva, ale teraz veľká výzva je, ako sa táto legislatíva bude implementovať v súlade s medzinárodnými normami a štandardami. Musíme sa snažiť veľa eh, energie venovať školeniu no, vládnej administratívy, aby sa implementovala legislatíva a aby sa šírila osveta medzi občanmi o existujúcej legislatíve, ktorá dáva dôležité práva tým najzraniteľnejším v krajine. Oblasť, kde Európska únia je na výraznú často je poprvé boj proti korupcii. Každý rok organizujeme konferenciu na vysokej úrovni o boje proti korupcii. <clears throat> Tiež sa bude hovoriť tento rok bude sa pripravať na túto konferenciu, čím sa šíri osveta eh, medzi štátnou administratívou a verejnosťou boju proti korupcii. Ďalej tiež sa zaoberáme a pomáhame vláde a nezávislým inštitúciám eh, na príprava, pri príprave volieb. V apríli minul, alebo minulý rok sa uskutočnili voľby, bol to taký zvrat, eh, že mnohí, hlavne mladí a ženy sa zúčastnili parlamentných volieb, ale vyskytli sa tu aj nedostatky a momentálne sa snažíme pomôcť vláde vyriešiť a prekonať tieto nedostatky ohľadom na tie najdôležitejšie prezidentské voľby, ktoré boli vyhlásené 20. júla tohto roka. Čaká nás viacero projektov, ktoré spoločne implementujeme s vládou a s UNAMou na to, aby sme poskytli podporu volebnému procesu, čo poskytne legitimitu a posilní legitimitu eh, vlády a predsedníctvo po týchto voľbách 15 miliónov eur dali UNAMA no a pomôže občianskej spoločnosti a šíriť osvetu medzi populáciou o volebných procesoch. No, to pomôcť asi 3,5 milióna v rámci nástrojov pre stabilitu mier. Ďalšia oblasť, kde podporu, poskytujeme podporu, to je reforma policajného sektora, čiže vedieme dialog s vládou. Máme projekt, ktorý je zložený z desiatich poradcov na ministerstve vnútra, Slovenskej národnej eh, policie a poskytujú strategické poradenstvo. Na to aj bola vybudovaná fungujúca civilná policia v Rántane. Vrátane školení pre policajtky. Ďalšia oblasť, na ktorej intenzívne pracujem spolu s kolegami eh, z Európskej komisie z DEFCO. EU Afganistan začal veľmi dôležitý migračný dialog spoločnou cestou pred. Sú dokumenty, ktoré nám pomáhajú otvoriť dialog e, pre implementáciu a návratu nelegálnych migrantov do Európy, ale nie len to. Ďaká zmluvám o spolupráci vedieme tiež dialog o migrácii spojenej s regionálnym kontextom, takže riešime výzvy v Afganistane, spojené s návratom afgánskych utečencov z Pakistanu a Iránu. Poskytujeme sa veľké prostriedky na to, aby sme pomohli pri reintegrácii týchto navrátilcov do Afganistanu. A úzko sledujeme situáciu v Pakistane a posledné informácie a deklarácie premiéra Pakistanu pána Khána o možnosti udeleniu, udeleniu pakistanského občianstva Afgáncom, ktorí sa narodili v Pakistane, ak to bude prijaté, tak to bude veľmi dôležitá zmena, ak sa to začne používať v praxi teda. A ďalšia vec, ja by som sa chcela spraviť v mene pána Kobiu, ktorý chcel prísť a informovať Európsky parlament a FETA o práci. Mi povedal, že na ďalšie zasadnutie veľmi rád príde, momentálne v Kábule a s prezidentom a všetkými aktérmi hovorí o špecifickej implementácii ponuky vysokej predstaviteľky zo Ženevy na ministerskej konferencii v novembri minulého roka, keď prislúbila 5 dôležitých bodov, kde by EÚ mohla pomôcť a byť súčasťou alebo podporiť mierový proces. No a ona povedala, že v týchto piatich bodoch EÚ eh, e možní inkluzívnejší charakter mierového procesu. Môžeme pomôcť s reformami, reformami sektoru bezpečnosti ďalej ponúkla pomoc reintegrácii bývalých bojovníkov a ich rodín do spoločnosti. A štvrtá vec eh, ponúkla EÚ, že bude garantom budúcej afgánskej mierovej dohody. No a ako piatý bod ponúkla, e, že zlepší podporu regionálneho obchodu a infraštruktúry. To sú veľmi dôležité ponuky, vysoké predstaviteľky, ktoré si vyžadujú veľa práce na to, aby to, aby to zmenilo na konkrétne opatrenia a dokázal preto do praxe osobitný slanec je v Kábule a hovorí so všetkými aktérmi práve o týchto bodoch. Takže to je momentálne všetko, čo môžem povedať a rado zodpoviem na všetky ďalšie otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Pampolóny, za vaše úvodné slova. No a na úvod by som sa chcel spýtať Charlesa Tanoka, či by chcel niečo povedať v mene Anny Fotigy. Áno, pán predseda, ona mi dala písomné vyhlásenie, ktoré môžem prečítať aj pre tých, ktorí to neboli predtým, tak zo zdravotných dôvodov absentuje, tak to je teda mene spravodajkyňa Nifotiky, takže e, s ohľadom na kooperačnú dohodu o partnerstve a rozvoji CPD medzi EU a Afganistanom, to je e, prvý právne záväzný rámec pre vzťahy. A mm, už e, hovoríme o vzťahu s Afganistanom a poskytujeme a dôležitú podporu vzťahy od podpory EU v oblasti bezpečnosti a boja proti terorizmu, ľudské práva, polnohospodárstvo, ľudské práva alebo životné prostredie, novšia sa podpora lepšie, lepšie podpore spoločenskej, spoločens, otvorenej občianskej spoločnosti, pre bezpečnostných eh, zložiek, keďže Afganistan sa blíži do polovice 10 eh, ročia transformácie je dôležité, aby sme spolupracovali tak s Afganistanom a našimi podobne zmýšľajúcimi partnermi, aby sme dokázali čeliť výzvam v krajine. Ja som rada tiež, že tiež sa poukazuje na možnosti v susedných krajinách a, spôsob, ako za, za, zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre Afganistan a celý región. Ďakujem. Ďakujem pekne. A debriefing Petra sa o misii do Kábulu. Ďakujem pekne, pani Polóny, ďakujeme e, za váš prehľad o situácii, na, ako povedal predseda na, na úvod. A na Vianoce sme boli v Afganistane a pán predseda, nešli sme do Afganistanu e, hľadať e, Santa Clausa. Vieme, kde žije. Bola to osobitná misia eh, Andrej Ellison a Frank Engel eh, sa ku mne pridali na tejto ešte misii kvôli bezpečnostným eh, bezpečnostnej situácii mohli zostať v Kábule a šťovať tie vládne budovy a tie všeobecnú misiu. Takže tu pocit unavenosti v Afganistane. Ľudia zúfalo hľadajú mierové riešenia. Neexistuje žiadne pre Afganistan žiadne vojenské riešenie, to je čoraz jasnejšie, čoraz jasnejšie, jasnejšie každému, ale nesmieme na Afganistan zabudnúť, pretože inak sa moci uchopia iné sily, ktoré uh, začnú budovať taký štát, aký si momentálne nepredstavujeme a nezodpovedá našim predstavám. Takže <clears throat> dobre stretol som s tými najväčšími predstaviteľmi, prezidentom Ghanim, e, hlavou exekutívy Abdulom, Abdulom, bývalým prezidentom Karzajom, mnohými ďalšími vysokými predstaviteľmi. Takže Dobre sme sa oboznámili so situáciou v Afganistane. Možno treba spomenúť a ja uviesť pár vecí pre vás, kolegyne, kolegovia a ďalších poslucháčov. No, po príchode, takmer v rovnaký deň, začali mierové rokovania medzi Talibanom a, US, a zástupcami USA v Spojených Arabských Emirátoch. Legitímna delegácia Afganistanu sa nemohla pridať a zúčastniť tohto procesu. A bol to pocit, že to nie sú skutočné rokovania. Povedali každý hľada mierové riešenie, ale súčasne, čo sme počuli od mnohých politikov, dobre informovaných ľudí, tak Mesto nepotrebuje akýkoľvek mier A to ohľadu na všetko, čo bolo doteraz dosiahnuté. Napríklad plné zapojenie žien do verejného života. Vzdelávanie musí pokračovať a všetky dosiahnuté ciele, ktoré sú budovanie štátu. Ak nie, tak aký mier to bude. Mývali námierové rokovania sú však veľmi vágne. Po druhé, stredili sme sa za vyslancom USA v Afganistane a musím priznať, že závidím diplomatom USA, ktorí sú v diplomate e, v, v Kábule. Ich veľmi veľa a majú veľmi dobré podmienky vytvorené ja by som bol rád, aby aj delegácia EÚ mala podobné podmienky, ako majú diplomati USA v Kábule. Dúfam, eh, že budeme eh, teda samozrejme skoro presunúť, pretože to momentálne stojí veľmi veľa e, času. Toto presúvanie sa po e, Kábule, nie je tam jednoduchý prístup. Musíte prechádzať preplnenými ulicami, čeliť zápchám, cez ktoré nie je možné e, bezpečným spôsobom prejsť. Nie je to bezpečné Mali by sme sa pulsovať, aby naši diplomati eh, mali k dispozícii lepšie eh, podmienky v Kábule. Dôležitý je volebný proces. Um, Proces eh, teda prebieha veľmi pomaly, veľa kritiky e, zaznieva teda k parlamentnému procesu, ktorý je nedostatočne transparentný. Ale ja som si istý, ano, Európska únia je globálny hráč, takže v mierových rokovaniach by sme mali mať eh, dôležitú, dôležité postavenie a ja sa teším na to, ako ho Európska únia dosiahne. Ďakujem dvajateňovi spravodajci. E, sa hlásia do diskusie Arno Donžon a, a pani Valero. Ešte niekto ďalší? E, takže to boli nesprávne informácie. Pani Valero má slovo. Ďakujem pekne. Nasadte si prosím sluchadla. Je zaujímavé tento proces sledovať asi budeme musieť ešte dlho čakať eh, na to, aby v Afganistane zavládol dlhodobý mier. Krajinu treba vybudovať, musíme pritom byť nápomocní, musíme vytvoriť stabilitu aj ekonomickú. Eh, potrebujeme podporovať nezávislosť, eh, rešpekt všetkých menšín, A je dôležité, aby sme sa naďalej plne angažovali v Afganistane, tak ako v posledných rokoch. aj v občianskej spoločnosti, čo je trošku nešťastné, pokiaľ ide o našu politiku vo vzťahu k Afganistanu. Stále sa podpisujú dohody a zároveň vieme, že v tejto e, citlivej situácii, v ktorej sa Afganistan nachádza, je problematické posielať e, e, veľké množstvo ľudí naspäť do krajiny, ktorá nemá dostatočnú príjmaciu kapacitu, aby sme len my, Európania, týchto ľudí vracali, ale milióny Afgáncov žijú v susedných krajinách. Aj tieto susedné krajiny chcú eh, týchto ľudí eh, vrácať a to Afganistan eh, úspešne neabsorbuje. Myslím si, že by sme mali zmeniť naše zmýšľanie v Európe. Nemali by sme sa tak veľmi sústrediť na návraty. Mali, nemali by sme ísť cestou vnútených návratov, aj keď e, je tu takáto tendencia v mnohých krajinách. Mali by sme dať e, mladým ľuďom šancu nadobudnúť vzdelanie a potom, e, možno keď sa vrátia domov, prispejú k vybudovaniu svojej krajiny. Máme tu štúdiu organizácie Zachránte e, dieťa, ktorá popisuje, čo sa deje s deťmi a mladistvými, ktorí boli e, vrátení do krajiny. E, nesieme plnú zodpovednosť za to, čo sa s nimi deje, keď sú vrátení do Afganistanu. Sú v mnohých prípadoch konfrontovaní s násilím, násilne rekrutovaní. Na to by sme mali pamätať. Pani Fotiga eh, zohľadnila veľa pozmeňovacích návrhov. Eh, v správe za to ďakujem. Musím povedať, že naša spolupráca eh, v pracovnej skupine bola veľmi dobrá. Ďakujem, pani Valero. Niekto ďalší? Nech sa páči na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Chcela by som poďakovať Petrosovi Ostrovičusovi za jeho eh, expoze a za to, že navštívil eh, Kábul. Ja, ja túto krajinu veľmi dobre poznám, 15 rokov ju pravidelne navštevujem. Nielen Kábul, špecificky severné oblasti. Musím povedať, že som trošku skeptická, pokiaľ ide Pretože mm, je to už 18 rokov od oslobodenia Afganistanu od Talibanu. Bolo tam také obdobie nádeje od roku 2005, okolo 2005, medzi rokmi 2003 až 2008, kedy e, sa Afganistan e, roz, rozvíjal, prekvita legislatívne e, voľby, vtedy vedli 23-percentnému podielu žien v parlamente a všetci moji afgánsky priatelia naozaj mali pocit modernity, v krajine sa darilo lepšie, dievčatá chodili do škôl, univerzity boli plné. A mám pocit, e, že e, kedy e, chceme začať rokovať s Talibanom, od vtedy je čoraz viac atentátová situácia sa zhoršuje. Viem, že teraz je tu opäť snaha s Talibanom rokovať. Ja osobne neverím v e, to, že by práva žien boli v týchto rokovaniach e, e, vyrokované. Keď budete hovoriť s afgánskym ženami, všetky vám to potvrdia. Taliban povie, áno, budeme chrániť práva žien, ale po dvoch, troch rokoch urobia pravý opak. Ja si teda myslím, že toto je slepá ulička a potom prezidentské e, voľby, e, ktoré sme konať e, v júli a ktoré už boli odložené. Momentálne je tam viac než 10 kandidátov. Medzi nich patrí aktuálny prezident Afgány. Abdullah Abdullah, ktorý rada s podporou momentálneho podpredsedu pána Afganiho Rashid Obstam. Nebudem tu teraz spomínať všetkých kandidátov. Uh, viacerí majú prepojenia so tajnými službami, napríklad uh, pán Fatma, to sú všetko samozrejme eh, legitimní kandidáti. Ja dúfam, že Európska únia bude sa snažiť, aby sa to všetko nejako kanalizovalo, lebo všetci desiati samozrejme nebudú môcť e, uspieť. E, s týmto som sa chcela podeliť. Dobre, žiadne ďalšie e, žiadosti o slovo. Takže pani Rafaela Judice z DGDFko a potom pani Pampaloni diskusiu uzavrie. Here. Just to, uh, uh yeah, here. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len doplniť, čo povedala moja kolegyňa Paula v prvom rade. Vítame správu Európskeho parlamentu, zdieľame tie rôzne body, ktoré zazneli ako Európska komisia. Sme veľmi aktívna, aktívni Mm, v mnohých oblastiach na ženevskej konferencii sme veľmi jasne e, zhodnotili e, pokrok, e, pokiaľ ide o zasadzovanie sa aktuálnej vlády z reformy, vďaka našej kontinuálnej spolupráci Európania majú hodinky, Afgánci majú čas, povedal afgánsky prezident. Na to, oni na všetky reformy potrebujú čas. Vraví, boli sme veľmi aktívni aj v oblasti migrácie. Eh, zorganizovali sme tam aj eh, podujatie týkajúce sa migrácie, infraštruktúry. Zdôrazňujeme význam regionálnych aktérov okolo Afganistanu, pokiaľ ide o mierový dialog a aj rozvoj krajiny. A podporili sme eh, tiež dôležitý finančný balíček pre podporu Afganistanu Dôležité je pokračovať ďalej vo všetkých reformách, ktoré bojujú proti korupcii. A tu sme zahrali určité kroky už v oblasti 2016. Zaoberám sa mobilizáciou dom- domácich príjmov, politikou trhu práce a ostatnými oblastiami. Vychádzajúc z týchto e, skúseností sme e, podpísali prednedávnom zmluvu posilňujúcu e, odolnosť krajiny v týchto oblastiach na úrovni troch miliónov. Pokiaľ ide o návraty z Pakistánu, Iránu aj z iných krajín, sa vracajú ľudia do Afganistanu nielen z Európy, a takisto je, sú tu aj vnútorne presídlení. A dúfajme, že e, rozvojovou spoluprácou budeme môcť e, byť ďalej nápomocní e, dialógu pokiaľ ide o, o budovanie mieru. Ďakujem. A teraz pri pán Palony. Ďakujem stručne na záver. Jeden dôležitý prvok, ktorý už spomenuli niektorí e, poslanci dnes, e, cena mieru a naša podpora mierového procesu. E, chceme ubezpečiť, uistiť ženy v Afganistane, že mierový proces nechceme za akúkoľvek cenu. Európska Únia urobí všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili eh, postupu, ktorému, pokroku, ktorému došlo v posledných 17 eh, rokoch. Viem, že sú tu veľké obavy zo strany žien v Afganistane, že mierový proces a dialog s Talibanom by eh, mohli viesť k zníženiu zrušeniu práv, ktoré ženy dosiahli s takými ťažkosťami v týchto rokoch. Takže siln, naše silné poselstvo, ktoré sme už e, vyslali aj zo Ženevskej konferencie, je, že naďalej budeme podporovať e, vládu a mierový proces, e, ktorý teda vystanú z tohto mierového procesu, ale za podmienky, že základné práva a obzvlášť práva žien, ktoré boli nadobudnuté doteraz, budú ochránené. Je dôležité, aby e, náš hlas e, zaznieval jasne aj z Európskeho parlamentu. E, spomíname to aj v uzneseniach, aj tom dnešnom, takže toto je veľmi dôležité. Európska únia chce takýmto spôsobom prispieť mierovému procesu. Ďalší dôležitý krok bude 28. E, februára, pokračovanie kabulského procesu. Tešíme sa na spoluprácu s vládou a facilitátorom e, pre e, mier. Takže tam sa tiež budeme snažiť, aby náš hlas jasne zaznel v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne, pani Pampalony, z vašej strany. Žiaden ďalší komentár, takže chcem len poinformovať, že e, výbor bude hlasovať zajtra do obeda. Na plene sa bude e, hlasovať na prvom mancovom pléne. E, prajem vám pekný večer. Pred nami je ešte pár ďalších bodov. Na programe teraz by sme prešli k bodu 13. Výmena názorov o správe z vlastnej iniciatívy o Európskej jari v súvislosti s Erkinom Mina. Máme časový skos, takže navrhujem, aby slovo dostal eh, spravodajca pán Benifej. Nech sa páči dnes po druhýkrát. Ďakujem pekne, pán predseda. 8 rokov od tzv. arabskej jary je, myslím, vhodné pozrieť sa, ako sa región mena eh, rozvíja mení, e, čo pozitívne treba podporiť, čo negatívne treba meniť. V našej správe sme sa sústredili hlavne na osoby milióny občanov, obzvlášť mladých žien a mužov, ktorí išli v masách do e, ulic týchto krajín, žiadali lepšie socioekonomické podmienky, väčšiu dôstojnosť a participáciu na verejnom živote a živote ich spoločnosti. Ako vieme, cesta, ktorou sa vydali jednotlivé krajiny, bola odlišná. Väčšia či úplná demokratizácia, nové diktatúry, autoritatívne režimy, alebo dokonca až občianská vojna s výsledkom, ktorý poznáme. Aj v krajinách, eh, v niektorých krajinách sme eh, znamenali naozaj silnú demokratizáciu, pokrok, ale napriek tomu tam ostávajú ešte mnohé problémy, Eh, aj socioekonomickej povahy, ktoré si vyžadujú dlhodobé odpovede, dlhodobé riešenia. Strategický význam eh, pre Európsku úniu to majú historické, aj ekonomické, aj kultúrne vzťahy s týmito krajinami. A tieto stoja pred veľkými výzvami súvislosti s migráciou, terorizmom, nezamestnanosťou mládeže, klimatickými zmenami, a mnohí e, z tých e, mladých, ktorí vtedy protestovali, e, sa inšpirovali práve Európou, pokiaľ ide o lepšie socioekonomické podmienky, demokraciu. Odpoveďou EÚ bolo v prvom rade podporovať demokratický proces tam, kde to bolo možné, ale s postupom rokov a rastom medzinárodného terorizmu, Daešom, aj v dôsledku krízy utečencov, Ehm, sme sa skôr obmedzili na stabilizáciu týchto krajín ako sa to spomína v politike susedstva v roku 2015. Z nášho pohľadu takýto prístup e, nezvýšil politický vplyv e, Európy v tomto regióne ani nezlepšil e, kvalitu života jeho občanov. Práve naopak, niekedy sme podporovali autoritatívne režimy, ktoré neboli až tak odlišné od tých predchádzajúcich, zatvárali oči nad porušovaním základných práv, v snahe bojovať proti eh, terorizmu a plne sme nerešpektovali naše základné eh, hodnoty. Pritom posolstvo, ktoré sme chceli vyslať našej eh, správe, je, že nemôžeme na tejto ceste pokračovať ďalej, inak budeme len opakovať chyby z minulosti ktoré tiež teda viedli k tým masovým protestom z roku 2011. A cesta, ktorou by sme sa mali vydať, nie je cesta krátka, nie jednoduchá, ale jediná možná na ceste k mieru a lepšej sociálnej kohézii Eh, kde by sa každý občan cítil valorizovaný a začlenený. Ehm, pani vysoká predstaviteľka eh, už eh, vlastne zdôraznila odolnosť a jej potrebu v roku 2016 je to dôležité, pokiaľ ide o tieto krajiny. Je dôležité, aby sme sa na situáciu pozerali s realizmom, ale musíme mať vždy na pamäti aj naše hodnoty. Ale odolnosť nie vždy sa rovná stabilite a kontinuite aktuálnych režimov. Práve naopak, podporovanie status quo e, tieto e, spoločnosti často robí e, krehkejšími, podporuje kriminalitu, tieňovú ekonomiku, a preto je na čase, aby Európska únia prijala pragmatický, odvážny prístup, e, koordinovala sa s členskými štátmi, aby sme sa sústredili na základné práva, valorizáciu mladých. E, nemali by sme sa krátkodobo zaobrať iba e, záujmami, ktoré sú krátkodobé tieto krajiny e, sú čoraz viac sklamané Európskou úniou a je tu hrozba, že sa budú pozerať na iné krajiny, ktoré sú e, ďalej, e, s ktorých hodnotami nemusíme súhlasiť, pre ktoré ľudské základné hodnoty nie sú až také dôležité. Preto je dôležité, aby sme viac podporovali miestnú občianskú spoločnosť, hlavne mladých, podporovali ich začlenovanie do procesov rozhodovania, Mali by sme byť naozaj inkluzívni, a snažiť sa zohľadňovať e, názory týchto e, občanov. Preto navrhujeme aj konkrétne opatrenia, aby sme podporili socioekonomický rozvoj. Dnešná e, diskusia sa týka aj pozmeňovacích návrhov. Ja sám som predostrel niektoré z nich, aby som sa vyhol obmedzeniam týkajúcim sa vlastne dĺžky textu Eh, ja som presvedčený, že sa nám podarí vyrokovať dobré kompromisné pozmenovacie návrhy. Budeme o nich diskutovať budúci týždeň, predtým je 4. februára budeme o správe hlasovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, budem hovoriť po španielsky. Eh, pokračujeme v diskusii s tieňovými spravodajcami. Zlomá eh, najprv pán. Dobre, ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem eh, spravodajcovi. Je tam veľmi veľa eh, pozmeňovacích návrhov, či už formálnych alebo obsahových, ktoré súvisia s arabskou jarou. Eh, tento fenomén pozostáva z viacerých fáz vo viacerých krajinách a tie situácie sú nás veľmi rôznorodé. Súhlasím s so spravodajcom v tom, že je potrebné, aby Európska únia uskutočnila akési vyhodnotenie a e, vypracovala jednotnejšie stratégie, ale naozaj je potrebné zobrať do úvahy rôznorodosť tých krajín, na ktoré sa zameriavame, pretože e, naozaj tá situácia sa v nich líši. V globále súhlasím s so usmerovaním tejto správy. Na nešťastie tie snahy, ku ktorým sa zaviazala EU a členské štáty, sú e, nerovnomerné. Viditeľnosť a dopad týchto snah často sa oslabuje nedostatkom politiky, či už na úrovni EÚ alebo členských štátov. Preto je potrebné toto trošku upraviť, lebo je to naozaj pre nás strategický región a pre nás viac než pre kohokoľvek iného. Je naozaj strategicky dôležité. Preto mu musíme tomu tragénu prideliť jeho uh, hodnotu. Nechcem byť, posúdiť paradoxne, ale myslím si taktiež, že by sme si nemali robiť ilúzie o tom dopade, ktorý môžeme uh, dosiahnuť musíme dávať pozor na dobrovoľnú, teda na dobrú vôľu mať dopad na transformáciu v týchto krajinách. Ale pozor, aby to nebolo vnímané ako taký vplyv, zamiešovanie sa do veci, ktoré by tie krajiny odmietli. Takže pozor, pretože tá dobrá vôľa a prílišná aktivita a snaha o vplyv môže e, viesť k úplne opačnému efektu. Súhlasím so spravodajcom e, v tom, že naozaj máme tendenciu privilegovať stabilitu a krátkodobé bezpečnostné hrozby nám možno zahmlievajú víziu, ktorú by sme mali mať z dlhodobého hľadiska o týchto krajinách. Je preto potrebné naozaj hovoriť o e, bezpečnosti a stabilite e, v súčinnosti s rešpektom základných práv. To je naozaj dôležité. E, občas naozaj sa príliš venujeme krátkodobým bezpečnostným riešeniam, ale treba sa na to pozrieť aj z dlhodobého hľadiska, pretože aj nasledujúce roky e, tejto krajiny môžu e, predstavovať bezpečnostná hľadiska problém. Ďakujem, pán Tánok, ďakujem za slovo. Je pravda, že ten, ten grafický, geografický rozsah e, je ťažké riešiť 8 rokov po arabskej jari e, je ťažké to riešiť nejakým jedným, jednotným riešením pre všetkých. Avšak aj tak e, treba povedať, že e, tento región je pre EÚ veľmi dôležitý. Vypracoval som viacero pozmeňovacích návrhov. Jeden sa týka stability. V regióne to je pre nás priorita číslo jedna ale samozrejme mali by sme sa pokúšať podporovať e, smerovanie k väčšej miere demokracie a ľudských práv a osobnej slobody. Nesmieme však zabúdať ani na to, že hlavne samotný región by sa mal pokúšať o tieto ciele a nie, že my to budeme na nich e, uvalovať. No a pokiaľ ide o perspektívu e, vonkajšej činnosti, musíme e, pracovať s tými prvkami vývoja, ktoré vnímame, najmä pokiaľ ide o bezpečnostné hrozby a teroristické hrozby. Musíme teda pokračovať v boji proti zločinnosti a korupcii. Musíme predchádzať tomu, čo sme videli v roku 2015, pokiaľ ide o migračnú krízu. Naozaj eh, to malo obrovský dopad aj na naše vnútroštátne politiky, no, napríklad u nás v Británii Brexit, eh, eh, tam tí ľudia, ktorí hlasovali za to, aby sme opustili EÚ, povedali, že práve kvôli EÚ nebolo možné zastaviť tento, tento tok, migračný tok. A mm, Spôsobilo to naozaj veľkú krízu. Teším sa na prácu na kompromisných návrhoch a teším sa aj na ďalšiu prácu na tejto dôležitej správe. Chcem sa poďakovať pánu Benifejovi za jeho, za jeho návrh. Ďakujem pekne, pán Tanok. Teraz e, e ďalší rečník. Budem hovoriť po anglicky. Podporujem e, všeobecné stanovisko spravodajcu, hovorí pán Sole, pokiaľ ide o e, dôležitosť e, stratégie EÚ pre region MENA. Taktiež súhlasím s tým, že sa príliš veľa pozornosti prideluje stabilite ale sú tam aj iné priority a tie tým pádom sú odsunuté e, na vedľajšiu kolaj. Je to demokratizácia, situácia v oblasti ľudských práv, socioekonomické aspekty, e, nerovnosti a tak ďalej. A ďalej je tu ďalšia e, nejasnosť môjho hľadiska, pokiaľ ide o európsku politiku v regióne MENA a to že áno, môžeme vypracovať stratégiu pre celý región mena, avšak sú tu členské štáty, ktoré majú vlastné záujmy, e, z, či už ide o celý región mena alebo o jednotlivé štáty tohto regiónu. Niektoré členské štáty majú jednoducho silnejšie vzťahy s niektorými z tých, tých štátov a teda preto niekedy tieto stratégie, e, ktoré sa tu navrhujú, nie sú dostatočne koherentné a konzistentné. Arabská jar, alebo plurále arabské jary e, boli e, nádejou pre posilnenie demokracie v spoločnosti a rozšírenie slobody, avšak dnes vieme, že tá realita je úplne iná. Väčšina krajín v regióne neustále trpí vysokou mierou korupcie, e, rodinkarstva a nemožnosti stíhať vládnúce elity. Situácia v oblasti ľudských práv je kritická na mnohých miestach, v mnohých krajinách a EÚ a jej členské štáty by mali mať ako prioritu podporu občianskej spoločnosti a obrancov ľudských práv. V krajinách je taktiež vysoká miera chudoby a nerovnosti, nedostatok príležitostí pre mládež. Legislatíva v oblasti boja proti terorizmu a kybernetickej bezpečnosti sa používa na likvidáciu disentu a na to, aby sa vyvial tlak na obhajcov ľudských práv. No a reakcia na migračné toky e, sa zameriavala e, takmer výlučne na bezpečnostný aspekt tejto, tohto problému, avšak neveno, nebolo venované dostatoč, nebola venovaná dostatočná pozornosť ľudskému rozsahu Eh, chcel som, eh, vypracoval som niekoľko desiatok pozmeňovacích návrhov, chcem hovoriť o jednom. Tento región je pre Európsku úniu eh, naozaj strategického hľadiska dôležitý. Ja by som ocenil špeciálny mandát pre vyslanca EÚ pre ju, ju, južnú časť Stredozemného mora. Vďaka tomu by tento región bol viditeľnejší a bolo by možné zo strany EÚ nad, za, nadviazať mm, pevnejšie väzby. Ďakujem. Ďakujem, pán Sole. Teraz budem hovoriť v mene pána Kulo Glum, ktorý sa ospravedlnil. Dnes sa nemohol dostaviť, prečítam preto jeho vyhlásenie. Ďakujem pánu Benifej za návrh správy, v ktorej sa nachádza veľmi veľa dôležitých prvkov. Je možné tam však doplniť aj ďalšie. Od čias arabskej jary už uplynulo veľa rokov a situácia v oblasti ľudských práv je stále problematická. Niektoré režimy sú diktátorské, E, tie funkcie, úradnícke funkcie ostali nezmenené. Celý región trpí hlbokou krízou sociálno-ekonomické povahy, ktoré, ktorá viedla k protestom a preto môžeme očakávať ďalšie protesty krajiny v tomto regióne majú obrovskú nezamestnanosť, jednu z najväčších na svete, potom sú tam ekonomické črty, škrtne navyšovanie daní a zvyšovanie ceny základných potravín. Toto boli dôvody, ktoré vedli k protestom v roku 2011 a tie dôvody tam stále sú a spôsobujú nové protesty. Dochádza k intenzívnemu obchodu so zbraniami e, v krajinách tohto regiónu, preto chcem zopakovať výzvu na radu vytvoriť embargo na vývoz zbraní z EÚ do krajín, ktoré porušujú ľudské práva. Taktiež nás znepokojuje to, že EÚ sa zapája do spolupráce s diktatorskými režimmi. Boli sme toho svetkami za uplynulé roky počas konfliktov v tejto oblasti. Migranti a utečenci z, tejto, softo tohto regiónu sú vystavení utrpeniu, zneužívaniu, mučeniu na migračných cestách v krajinách ako je Maroko, Egypt alebo Líbia. Potrebujeme politický nástroj na ovlivňovanie migrácie, avšak Nesmie sa to brať ako zamienka na porušovanie ľudských práv. Z dlhodobého hľadiska sa situácia musí zameriavať na riešenie prvotných príčin a tými sú nestabilita a chudoba v prvotných krajinách pôvodu. Ja by som ocenil, e, pokiaľ by plodná diskusia e, s ďalšími tými francami pokračovala aj naďalej. Takže to toľko e, v mene pána Steliosa. A teraz pán Brok. Ďakujem pekne za možnosť niečo povedať za našu skupinu. Aj voči vám. Region Mena má veľmi veľký význam. Európska únia tomu prikladá veľký význam a pomoc možno dokonca nie je dostatočnou naša politika pre Afriku potrebuje prispôsobenie. My musíme uznať, že po tej tzv. arabskej jari sa veci v krajinách vyvíjali veľmi rozdielne a že rozvoj s pozitívnou výnimkou Tuniska a dosť kritická, nošia. treba hospodársky posunúť krajinu a tým aj politicky, aby také otázky ako napríklad obchod s týmito krajinami, kedy treba podporiť, obchodné štruktúry sú stále koloniálne, a majú prepojenie s koloniálnymi mocnosťami a nemajú medzi sebou prepojenie. Takže treba posilniť cezhraničnú spoluprácu a tá je rozhodná aj pre hospodársky rozvoj e, regiónu, tak aby boli vytvorené príslušné väčšiny. No a tieto krajiny, ktoré veľmi často boli ovládané alebo sú ovládané diktátormi a ktoré často nemajú veľmi priaznivé alternatívy. Sa nestarať môžeme hovoriť o egyptskej vláde, ako chceme, ale dá sa skonštatovať, že alternatíva tiež nebola veľmi dobrá s moslimským bratstvom a so všetkým, čo urobili a robia v krajine dnes. Takže treba len poučovať, pretože všetci by sme si mali čo vyčítať. No a keď vidím, že Západ nesie význam za všetko, tak treba sa pozrieť na politiku Číny v Afrike, treba sa pozrieť, ako na Blízkom východe zničilo mierový proces na to, aby prevzalo moc. A obeťou je aj civilné obyvateľstvo, takže pán predseda. Ja by som videl postup rôznych krajín veľmi diferencovane. No a preto myslím, že by sme sa mali snažiť dať regiónu pomáhať im intenzívnejšie, pretože myslím, že ak stredomorský región bude stabilný, demokratický, ktorý bude zaznamenávať rozvoj, tak pre nás to bude tiež veľmi dobrá politická otázka aj v súvislosti s migráciou, pretože treba uznať, že tieto krajiny majú problémy aj s tým, že migranti z Čiernej Afriky tam prichádzajú, že na Sahare sa dejú neuveriteľné veci, že tam páchajú niekedy lavicovo orientované skupiny, obrovské zločiny, tie znásilnenia, tie znásilnenia v táboroch páchajú, kde priamo na mieste nie je to západ, niekto iný vše. Treba zistiť, ktorí ľudia to páchajú a treba im zobrať moc. A tak a e, treba zabezpečiť nejaký, nejaké dôstojné zaobchádzanie s migrantami, aby boli vytvorené predpoklady, aby sa migranti mohli vrátiť eh, späť do svojich krajín. Ďakujem pekne. A ďalšia režnička. Ďakujem, pán predseda. Kolegovia, pani Wortmans musela odísť. Je teňovou spravodajkyňou za ALDE. Takže ja predstavím aj pripomienky k správe o situácii po arabskej jari. Pani Batman by sa chcela poďakovať spravodajcovi pánu Benifejovi za jeho vynikajúcu správu, ktorá sa naozaj zameriava na tie správne prvky a tým je potreba vyvinutia novej európskej politiky, aby sa dosiahla dlhodobá politická hospodárska stabilita v regióne MENA. Naša tieňová spravodajkynia ALDE vypracovala niekoľko pozmeňovacích návrhov a tie najdôležitejšie sú tieto. Doplnili sme úvodné ustavenie o identifikácii intenzívnejšom eh, riešení kybernetickej situácii. Potom je tam úvodné ustavenie o tom, že niektoré členské štáty EÚ naďalej eh, exportujú technológiu do zadu, do týchto krajín, čím umožňujú hacking a ďalšie formy útokov na ľudské na ochrancov ľudských práv. Ďalej je tu riešime to, že krajiny mena chcú e, dosiahnuť naozaj stabilné hospodárstva a my chceme im pripomenúť, že dlhodobá Prosperita ide ruka v ruke s ochranou ľudských práv, a ustanovením demokratických a transparentných inštitúcií. Je potrebné um, chrániť občanov a ich základné práva. V niektorých týchto krajinách sa využíva argument boja proti terorizmu na to, aby sa potlačala sloboda občanov. Vítame podporu, ktorú poskytuje EÚ regionu MENA EÚ musí naďalej navýšiť svoje snahy a bojovať proti e, pôvodom, pôvodu krízy. Je dôležité, aby Európska únia naozaj sa sústredovala na otázku e, riadeného riadenej správy migrácie. Ďalej je tu otázka Sýrie, tam došlo k veľkému porušovaniu ľudských práv. Napriek viacerým snahám ukončiť vojnu a obnoviť globálnu spoluprácu s cieľom mierového udržateľného riešenia konfliktu, je potrebné potrestať tieto e, zločiny, ku ktorým v Syrii došlo. Ďakujem. Ďakujem pani Lalund. Máme už len veľmi málo e, času. Ešte dva sa prihlásili, takže prosím, veľmi stručne, aby sme to všetko stihli. Pán Bertrand, ten je poradca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Naozaj veľmi stručne. Ďakujem za ste sa chovali taký odstup s touto správou za to, že máte taký štrukturovateľnejší, zásadnejší prístup k našim politikám a na to, ako sa vyvíjajú od arabskej jary. Správa, myslíme, sa zameriava a veľmi dobre zdôrazňuje problémy a náročnosť úlohy, náročnosť aj hodnotenia, kde veľkám história, nájde tieto krajiny ako história zhodnotí arabskú jar, nie teraz o 10 rokov, alebo teda 8 rokov neskôr, ale ako 20-30 rokov sa vynie to, čo začalo v regióne. Táto správa tiež veľmi dobré zdôrazňuje to, že tie, sú tam rôzne hnutia a celosvetový trend nie je v prospech demokracie, že sú tu komplexné veci, ktoré súvisia s migráciou, bezpečnosti a komplexné vzťahy medzi spol- v rámci spoločnosti regióne MENA a ktoré našu úlohu veľmi komplikujú. Len veľmi stručne, s ohľadom na kritiku, obraz, ktorý správa predkladá, My sme vynuli snahy, aby sme zostali pred vydateľným partnerom v rámci regiónu a ten element, keď čoraz viac aktérov je nepredvídateľných vo svete, no to naši partnery z krajín mena vítajú. My sme v posledných rokoch chceli podporiť viaceré z krajín mena proti regionálnym šokom a otrasom, ktoré zaznamenávali niekedy následkom krízy, ktoré sa dotkli susedov, napríklad myslím reakciou na krízu v Sýrii či Libanonu a ostatným, ktoré ako dostali podporu na podporu stability v tomto náročnom období. Rovnako sme vyvinuli snahy, myslíme, na to, aby ľudské práva, občianská spoločnosť a demokratické otázky čo najviac ostali na programe my ostávame vo všetkých krajinách mená hlavným partnerom občianskej spoločnosti. E, k organizácii občianskej spoločnosti sme naďalej veľmi aktívni v spolupráci s mládežou, asociáciami, ktoré konajú prospekt demokracie. No a my si myslíme, že toto je skutočne veľmi dôležitý element. No a čo sa týka spoluvlastníctva, európskej politiky susedstva, Isté sa všetci zhodneme na tom, že to je pomerne malá, mladá zmena v politike aj skoro hovoriť o výsledkoch správa poukazuje na to, že skutočnosť, že momentálne tvoríme priority spolu s našimi partnermi, to by nemalo viesť braniu hrozienok. Správa poukazuje na to, že agenda v minulosti veľmi často bola tvorená podľa priorít alebo záujmov EÚ No a ja by som ešte rád upozornil, že vo všetkom, čo sme urobili, vo všetkých partnerských prioritách, ktoré boli doteraz dohodnuté, ľudské práva, občianská spoločnosť, demokracia, to sú všetko neoddeliteľnou súčasťou, na ktorých sme sa dohodli, nebolo to vždy ľahkým procesom s partnermi, ale v rámci rokovaní sme na to neustále trvali. No a ešte úplne na záver správa z správne poukazuje na mládež a prioritu, ktorú mali dostať. A to je tiež vec, ktoré venujeme v posledných rokoch veľkú pozornosť a vrátane podpory nezávislých médií, podľa toho, ako sa dajú podporiť, ďakujeme. Ďakujem eh, veľmi pekne a slovo teraz pán Miller z odboru pre Blízky východ. Eh, ďakujem pekne za to, že sa môžem vyjadriť k návrhu správy. Ako viete, politika susedstva EU bola revidovaná v roku 2015, keď to bolo, tak sme sa snažili dať väčšie zameranie na stabilitu a, a dolnosť v susedstve. A zámerom bolo, aby to bolo menej preskriptívne vo vzťahu s partnerom a aby to malo taký diferenciovanejší prístup, aby to pomohlo partnerom základnou politickou stabilizáciou. Treba uznať, že čelia komplexným výzvam a že vo väčšine krajín sociálny kontrakt je slabý alebo neexistuje, treba ho obnoviť. Vidíme pohľadom na ostatných 8 rokov, že Európska únia môže priniesť zmeny, ak sa zosúladíme s politickými reformami našich susedov na no, skutočnosti, že to je zjednodušiť reformy, ale nie je to určujúce, kde EÚ bola úspešná, to bolo tam, kde sa nám podarilo zadefinovať oblasti spoločných záujmov s našimi partnermi. No a tento diferenciovaný prístup bol kľúčový, aby sme oživili vzťahy EÚ s krajinami sused, politiky susedstva, aby sme sa mohli sústrediť na to, kde prinesme najväčšie zmeny ESV, čo už identifikoval a vyjadril sa k rokovaniam o partnerských prioritách, ktoré sú dôležité a zásadné v tomto ohľade. V rámci diskusí s partnermi sme povedali jasne a zdôraznili dohody a záujmy, že to sú dve strany rovnaké mince a že stabilita nemôže byť udržaná, kde slobody sú ohrozené alebo kde nie je priestor na alternatívy. Naša práca podpora stability, vytváranie pracovných miesta s odpornými inštitúciami a dobrou správou je veľmi relevantná. V tejto súvislosti súhlasíme, že zlepšenie výhľadov pre mládež a hospodársky rozvoj je kľúčom k stabilite. No a my sme zlepšili možnosť, ako sa realizuje finančná stabilita v regióne, no ale podarilo sa nám realizovať politickú vôľu, kde keď nebola a treba nájsť po druhé rovnováhu medzi stimulmi a nejakou predvídateľnosťou finančných tokov, ktoré sú nevyhnutné na podporu dlhodobých reformných snách na prvom bodu politickej vôle ešte by som rád povedal, že intenzívne pracujeme s Európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva, že sme zaposlili spoluprácu s nástrojom pre demokraciu južná susedstva. Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť dobrý spôsob spolupráce s miestnymi mimovládnymi organizáciami Chcem ešte povedať, že poskytovanie subgrantov je efektívne, ale dvor auditorov to kritizoval mm, ešte, čo sa týka koheznosti v južnom susedstve. Mm, chcem povedať, že spoločné programy s členskými štátmi je v s návrhom Komisie pre rozvoj susedstva a medzinárodnú spoluprácu a nástroj pre medzinárodnú spoluprácu. Ak dovolíte ešte na záver k tej poradnej rade, o ktorej sa v správe píše Európska komisia, to nevníma ako niečo veľmi praktické. Je tu riziko, že jo, hovorí s tými, ktorí s nami už teraz súhlasia, no a, a myslím, že je treba, aby slovne mimovládne organizácia zastupcov občianskej spoločnosti, aby spolupracovali s národnou administratívou a vládou na tých prvých fáz. My v Európskej únii o tom môžeme zjednodušiť. To sú moje skúsenosti s delegáciou cestou dialogu a konkrétnymi opatreniami, avšak nemôžeme to e, nahradiť. Česká spoločnosť v regióne sa musí angažovať. Ostatne to sú moje pripojenky. E, ďakujem veľmi pekne, aby som chcel len povedať, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov končí, alebo skončila 17. januára. Dostali sme 265 pozmeňujúce návrhy a podľa rozhodnutia Bíra pozmeňujúce návrhy môžu byť predkladané len ku krajinám, ktorý sa týka arabská jar. A ešte chcem pripomenúť, že zajtra sa uskutoční vypočutie na túto rovnakú tému. A to od pol tretej do pol štvrtej. A teraz prejdeme k bodu 14 nášho programu. Ako už povedal predseda McAllister, máme veľmi veľa bodov, takže prosím vás, o stručné vystúpenia. Ďalšia téma je prerokovanie návrhu správy o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Monakom, Andorou a San Marínom. Dohoda o pridružení v súčasnosti sa o nej rokuje a tento návrh má opísať hlavné návrhy parlamentu a slovo dostane teraz spravodajca pán poslanec López Aguilar, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za možnosť predstaviť túto, tento návrh správy. Nuž je jasné, že výbor pre zahraničné veci Európskeho parlamentu dostal v Lisabonskej mluve právomoc dať súhlas e, k medzinárodným dohodám, aby vstúpili do platnosti medzinárodné dohody, ktoré sa rukujú medzi EÚ a akýmkoľvek zahraničným partnerom. A tak toto je aj v prípade tejto asociačnej dohody medzi Európskou úniou, Andorou, Monakom a San Marinom. To sú malé štáty, alebo mikroštáty, No a ja by som chcel jasne povedať hneď od začiatku, že povaha tejto dohody vychádza z platného rokovacieho mandátu, ktorý rada dala komisii, aby rokovala v jej mene. No a ja by som to chcel urobiť, pretože myslím, že je dôležité, ktorý rámec diskusie, bo preto my tu hovoríme o participácii troch najmenších krajín na vnútornom trhu EÚ a hovoríme o vytvorení zavedení troch slobod, štyroch slobod týchto troch krajín do aký komunatér. Ja to hovorím, pretože je jasné, že vždy sa nájdú, nájde veľa vecí na diskusiu, keď ja hovorím o minulosti, týchto troch malých štátoch, eh, ktoré súvisia s finančnými otázkami. Niekedy sa vynarajú samé kliše. Toto sú dôležité dimenzie pre Európsky parlament, jeho prácu aj pre mňa osobne. Ja som vybojoval za daňovú spravodlivosť, boj proti podvodom, finančné zločiny a pranie špinových peňazí a boj proti podvodom. Ja som počas celého mojho profesionálneho života sa angažoval v tejto oblasti, ako je, by, tak, ako je bývalý minister spravodlivosti Španielska pri implementácii spustenia štátneho prokurátora na boj proti korupcii. No a toto, táto dohoda sa týka vnútorného trhu a štyroch slobôd. Oficiálny feedback, ktorý sme dosiahli od inštitúcií EÚ, vrátane ECOFINu, OECD, Rady Európy, všetky trvajú na tom, že tieto krajiny a teraz sa plne spolupracujú, čo sa týka daňovej transparentnosti a boja proti pranie špinavých peňazí čo vy možno nazývate staré zlé dni, tak to sa zmenilo a bol vytvorený nový rámec na spoluprácu medzi EU a týmito krajinami, krajinami, kde tieto krajiny pracovali štandardy, ktoré sú spoločné aj voči EU a je možné s nimi zdieľať ako s rešpektovanými partnermi EÚ. Andorra, Monako a San Marino všetky prijali dôležité reformy, konkrétne s ohľadom na nariadenie o bankovom a finančnom sektore a spolupráci a v rámci boja proti praniu špinavých peňazí a dnešného finančných podvodov, možno neskôr pán Martin môže sa ďalej vyjadriť k tomuto bodu v jeho vystúpení. No ale čo sa týka podstatu, tak my sme za, začali s v článku 8, a, kde zmluva EU hovorí, že Európska únia zohľadní konkrétnu situáciu malých krajín a udrží blízkosť k EÚ toto je prípad samozrejme pre tieto tri krajiny, ktoré sú európskymi krajinami, ležia v Európe. A čo sa týka nielen kultúry a jazykov, ale oni sú enklave medzi členskými štátmi EÚ. To je prípad Andory medzi Francúzskom a Španielskom, Monako medzi Francúzskom a Talianskom a tiež San Marino, ktoré je enklávou v rámci Talianska, takže tieto tri krajiny pán Aguilare. Ja, nemáme čas. No, ja, komisia tu mala dlhú, dlhú prednášku, tesne pred môjim bodom. No dobre, tak potom prejdem teda k tej podstate. Takže poprvé, myšlienkou je tu vyslať pozitívny signál všetkým zúčastneným stranám. Z nich pozbudili, máme pred sebou šancu ukázať flexibilitu čo sa týka úspešného výsledku rokovaní, ktoré tu budujeme, e, pripravujeme toto odporúčanie po návštevách týchto troch krajín, sme konštruktívny prístup, takže trvám na tom, aby tieto rokovania boli pozitívne uzatvorené a bolo by to zlyhaním pre obe strany rokovaní, nielen pre mikroštáty, ale pre EÚ, ak by tieto rokovania nedospeli do úspešného konca. No a po druhé, musíme pochopiť, že vnútorný trh, štyri slobody nie sú ohrozené toto asociačnou dohodou. Takže istá miera flexibility a zapracovanie aký týchto krajiny malo byť zohľadnené. Po tretie, potrebujeme dosiahnuť partnerstvo s týmito troma krajinami, ale vlastným spôsobom s každým z týchto troch eh, nie sú rovnaké, sú malé krajiny, ale majú svoje špecifika. V prípade Andory pozrieme na dohodu s tobakovým sektorom, ktorý, ktorú treba u... zachovať. Eh, v prípade San Marina to prepojené, sú prepojené exporty. By sa to, to rovnaké podmienky z San Marino, čo sa týka Onaká tak pôvodná obava, ktorú ukázali, je zachovať ich kapacitu na zachovanie adresy v Monaku s ohľadom na to, že občania Monaka sú v rámci prihlásených menšinov, takže my by sme mali ukázať flexibilitu a pochopenie špecifík každej z týchto krajín. K správe bolo predložených 50 pozmeňujúcich návrhov s myšlienkou toho, aby hlasovanie vo výbore sa uskutočnilo 4. februára a odporúčanie na plenárku mohlo byť prijaté v marci. Ďakujem pekne, ale máme ešte jeden bod a tlmočníci budú musieť odísť a na ostatných ostanú 2 minúty. Vy hovoríte 9 minút. No, dobre, teraz dám slovo. Prosím, ukludnite sa. A slovo teraz dostane pani Žovko a máte dve minúty. Ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážení kolegové, kolegyne, ako teňová spravodajkynia pre odporúčanie rady a komisie vysoké predstaviteľky k ešte dohodne medzi EÚ, Monakom, Andorou a San Marínom. By som chcela poďakovať za túto príležitosť a pracovať na tejto téme. Vítam e, výsledky, ktoré dosiahla komisia SVČ v prebiehajúcich rokovaniach s troma štátmi. Je to v záujme Európskej únie, ako aj pre Monako, Andoru a San Marino posilniť naše vzťahy a budovať na našich spoločných e, kultúrnych politických hodnotách na to, aby sme budovali harmonickú spoločnú budúcnosť poskytnutím prístupu na vnútorný trh a podporením dodržiavania štyroch slobod. Aj pomocou teda integrovanej spolupráce so e, susednými krajinami vychádzajúci z európskeho aký, tak aby e, sme tu mali príznos pre obe strany. Ehm, ja som vypracovala niekoľko pozmeňovacích návrhov, kde žiadam o efektívny rámec e, týkajúci sa e, asociačnej dohody a konsistentného uplatňovania aký Európskej únie v príslušných štátoch. Na záver e, plne podporujem pokračovanie tohto procesu a rýchle ukončenie rokovaní. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani Žovko, pán Tanok má slovo. Ďakujem vám pekne stručne. Chcem poďakovať pánovi Lópezovi Aguilarovi. Vždy som bol veľkým priateľom a som fascinovaný mikroštátmi Európy. Mám rodinu, v jednom z nich ostatné som navštívila, som pod predsedom priateľov Andory. A majú naozaj jedinečnú e, históriu, geografiu, treba to e, chrániť a ja si myslím, že to je veľmi dobrý kompromis Eh, približovania eh, ich eh, a posilňovania teda politických a ekonomických vzťahov, úzkej hospodárskej spolupráce aj v oblasti colnej. Treba bojovať proti organizovanému zločinu a podobne. Ale súhlasím, pokiaľ ide o tie štyri slobody, tam budú musieť byť obmedzenia keďže je tu veľmi malá veľkosť týchto krajín, rovnako ako e, to permanentne bolo pre Maltu e, v e, čase pred jej pristúpením. Nemám žiadnu sympatiu s takou veľkou krajinou ako Veľká Británia. My sa vieme jednoducho popasovať s, tak, s takýmto väčším prílebom krajiny, ale menšie krajiny nie. Takže Dúfam, že niekedy v budúcnosti sa podarí, aby tieto krajiny boli členmi EÚ a mali pritom osobitný e, status, osobitné postavenie. Ďakujem pekne, slovo má pán Nárt. Ďakujem. Problémom nie je výroba v, v San Marine, Andore alebo Monaku. Problémom je finančná platforma, taká je situácia. Pozrime sa na to takto. Ja si myslím, že duch svety nepadol na Monako, San Marino a Andoru a že teda ich mimoriadný príjem na hlavu pri vyplýva z podobnej situácie ako v prípade Gibraltáru. Obyvateľe Gibraltáru nie sú nejako mimoriadne inteligentní v porovnaní so Španielmi. Takže situácia týchto území nie je situácia utlačených území. Sú to e, územia, kde je príjem na, na obyvateľa oveľa vyšší než v okolitých oblastiach a to nie vďaka e, vlastnosti týchto krajín, ale e, z dôvodov e, špecifických výsad, pokiaľ ide o hranice. Ja si myslím, že predtým nemôžeme zatvárať oči. Došlo tu k závažným škandálom a riešilo sa to až po tom, čo k týmto škandálom došlo, nie predtým. A je naozaj dôležité, aby sme hovorili o vnútornom trhu ten samozrejme musí zohľadňovať aj finančné toky. Tu nejde len o výrobu tabaku v Andore, ide tu o spoluprácu, o absolútnu transparentnú spoluprácu, ktorá musí existovať medzi týmito územiami a Európskou úniou v oblasti prania špinavých peňazí, daňových únikov, Je tu dôležitá aj otázka identifikácie skutočných e, majiteľov účtov. My poznáme len fiktívnych e, vlastníkov veľkého bohatstva v týchto krajinách a mne sú tieto územia veľmi e, sympatické, ale pokiaľ niekto malý, neznamená to, že je irrelevantný z finančného pohľadu. A práve táto e, finančná relevantnosť sa sústreduje na tieto mm, malé e, územia. Slovo má teraz pán Jordi Sole, nech sa páči. Ja súhlasím so zameraním sa pána spravodajca. Je treba prehlbiť a zlepšiť vzťahy medzi EÚ a týmito troma európskymi mikroštátmi, Monakom, Andorou a San Marínom. Keďže ide európske územia, s ktorými zdieľame nielen zemepisné hranice, ale máme aj spoločnú históriu a hodnotu, hodnoty. Ďalšia otázka. Pokiaľ ide o rokovania o asociačnej dohode, je treba zohľadniť špecifika týchto štátov ktoré sú síce štátmi s dlhou históriou, ale tiež fungovali za zvláštnych eh, okolností a eh, tie treba tiež zohľadniť. Ďalšia myšlienka, ktorú by som tu chcel spomenúť, tiež musíme uznať pokrok a snahy týchto mikroštátov, obzvlášť teda pri príklad, ktorý poznám najlepšie. Andora veľmi pracovala na modernizácii svojich právnych predpisov, na diverzifikácii hospodárstva. Zároveň však dúfam, že tento nový vzťah s týmito troma mikroštátmi eh, nás bude nabádať aj k tomu, aby sa naďalej eh, pracovalo na zlepšovaní oblasti napríklad daňovej, eh, podobne musíme na tom pracovať ďalej, a, ale to platí aj pre nás v EÚ, nielen pre tieto tri mikroštáty. A ja tiež musím povedať, že Andorra je jediný štát na svete, kde je katalánčina úradným jazykom. Máme tri štáty, kde katalánčina je najpoužívanejším, ale neúradným jazykom a ja práve preto nemôžem hovoriť po katalánsky. Ďakujem. A teraz za SVČ pán eh, Martens. Prosím vás o stručnosť, pretože máme ešte na programe jeden bod. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za komentáre a odporúčania. Je to naozaj dôležité v rámci rokovacieho procesu. Už vyše 3 roky s týmito troma štátmi rokujeme a je dôležité vyslať silný politický signál zo strany Európskeho parlamentu, aby sme týmto trom krajinám ukázali politickú dôležitosť, ktorú týmto rokovaniam pripisujeme. Ide tu o účasť na vnútornom trhu EÚ tieto tri krajiny sú EU mimoriadne blízke, zdieľajú naše hodnoty. V tejto chvíli nemôžu dostatočne profitovať z výhod vnútorného trhu. A teda rokovania by im mali umožniť prístup na trh EÚ a tomu príslušia isté práva aj povinnosti pre každú e, stranu. Ide tu o aký EÚ a o štyri slobody. Je zjavné, že malá veľkosť týchto troch krajín odôvodňuje flexibilitu, zohľadňujúc vyhlásenie článku 8 zmluvy. To robíme a táto flexibilita bude poskytnutá tam, kde to bude možné, ale treba si uvedomiť, že e, treba riešiť štyri slobody, všetky štyri slobody bez, e, bez výnimky pre všetky tri krajiny. Pokiaľ ide o mechanizmus kontroly a spoločný dohľad, to sa tiež rieši v rokovaniach. Máme systém, E, sú, súdnictva, ktorý e, dohliada nad jednotným trhom a nad aký. Jednoducho povedané, máme naozaj mimoriadne solidný súdny systém, ktorý zabezpečí, integri- zabezpečuje integritu jednotného trhu. Chcel by som tiež povedať, že tu nerokujeme o zdaňovaní. Toto e, rokovanie nepokrýva tieto krajiny, tieto tri krajiny sa e, pracujú v súčinnosti medzinárodných noriem a noriem OECD. Pokiaľ ide o otázku zdaňovania, toto už bolo pokryté v práci, ktorá s nimi bola odvedená. Sú to tri krajiny, ktoré nie sú už na šedom zozname, čo je niečo pozitívne. No a potom e, ďalší výstup, to bol teda jeden z pozitívnych výstupov tohto rokovania, máme teda ambíciu pokračovať v tom, e, vypracovať rámcovú dohodu a ďalej pokračovať teda o celom aký. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Martin. Chcem pripomenúť, že hlasovať budeme 4. februára na výbore a na marci na pléne. A teraz posledný bod na programe. Spoločná rozprava o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi EU a Singapurskou republikou. Táto dohoda už bola podpísaná eh, v roku 2018 tu v Bruseli. My sme konzultovaní radou, mali by sme sa teda eh, vyjadriť. Eh, výbor AFED eh, si myslí, že je veľmi dôležité túto dohodu so Singapurom eh, prijať v nadväznosti na dohodu o voľnom obchode a takisto dohode o ochrane investícií, ktoré boli podpísané v oktobri minulého roku. Výbor AFED proaktívne pripravuje schválenie, už začal s prípravami v novembri. Dnes teda máme k dispozícii návrh E, správy k tejto dohode. Pán López Astúri si pripravil, máme 48 pozmeňovacích návrhov, ktoré bolo e, do e, lehoty predostrených. Pán Astúris navrhuje 6 pozmeňovacích návrhov a pán López Astúris už týmto dostáva slovo. Ďakujem pekne. Už je to 15 rokov, čo začali prvé rokovania a teraz našťastie po rokoch Singapur splnil všetky Ehm, požiadavky e, v tejto súvislosti. Dlho sme teda na to čakali a dnes je pred nami táto správa. Musím sa spravedlniť, e, že budem musieť prejednať celú vec e, stručne. Nemám k dispozícii dostatok času, neviem, či sú tu aj príslušní kolegovia. Ďakujem spolupracovníkom, ďakujem rade. Všetci by sme sa mali snažiť, e, aby sa táto dohoda mohla e, prijať ešte pred koncom mandátu, aby postupy e, prebiehali čo najrychlejšie. Nebudem tu spomínať detailu celé, celý postup, len, že sa vytvorí zmiešaný výbor, v ktorom budú zastupcovia na najvyššej úrovni z obidvoch strán a budú dohľadať na správne Eh, vykonávanie tejto dohody. Chcem poďakovať predsedovi nášho výboru za to, že vďaka nemu eh, bolo možné skrátiť príslušné lehoty. Ďakujem kolegom. Zajtra do poludnia budeme eh, hlasovať o tejto správe. Ja verím, že nájde podporu väčšiny. Ďakujem. Ďakujem pekne pán spravodajca, nielen za váš postoj, ale aj za obrovskú stručnosť. Slovo má teraz pán e, Marta. Ďakujem pekne. Aj ja chcem na úvod poďakovať pánovi spravodajcovi za dobrú e, kooperáciu. Nebolo to vždy jednoduché, nemali sme dostatok času, ale myslím, že sa nám podarilo pripraviť výboru dobré kompromisy a pán spravodajca to bol veľmi nápomocný. Túto dohodu vnímam pozitívne z dvoch pohľadov. Poprvé, pokiaľ ide o vzťah so širšou e, komunitou ASEAN, je to dôležitý krok v budovaní našich vzájomných e, vzťahov s touto časťou e, sveta aj teda po eh, krokoch eh, voči Indonézii, Vietname a eh, podobne. Dôležité je aj, aby sme mali bilaterálne vzťahy so singapurskou vládou, ktoré pokrývali široký rozsah daňových, environmentálnych otázok a podobne. Investičná dohoda aj dohoda o voľnom obchode sú tu súčasťou, takže to naozaj E, veľmi celistvý e, balíček e, pre vzťahy so Singapurčanmi. Dôležité je posilniť náš dialog so Singapurom v oblasti ľudských práv, práv LGBTI a trestu smrti s cieľom jeho zrušenia. Je dôležité, aby sme naďalej spolupracovali so Singapurčanmi, aby sa situácia v ich krajine v týchto všetkých oblastiach zlepšila Veľmi stručne e, k tej diskusii v predchádzajúcej o mikroštátoch. E, vítam, že Singapurčania sa zavezujú k novým globálnym štandardom o e, automatické výmene informácií v daňových oblastiach na úrovni OECD. Myslím, že je to veľmi pozitívne. Ďakujem pekne, slovo má pán Tanok. Ďakujem pekne. A ja som chcel poďakovať môjmu priateľovi a kolegovi Lopesovi Sturisovi za túto vynikajúcu správu, ktorú som pomáha spolu vyrokovávať moja skupina. Kompromisné pozmeňovacie návrhy podporí. E, chcem podporiť e, komentár Davida Martina, pokiaľ ide o konsolidáciu nielen bilaterálnych vzťahov so Singapurom, a bude tam e, nasledovať aj e, dohoda o voľnom obchode, ale e, aj teda so širšou komunitou ASEAN. Ja dúfam, že niekedy v budúcnosti to budeme mať aj colnú úniu. A je tu ešte aj ďalšia dimenzia. Singapur je tiež krajinou, ktorá sú časťou Commonwealthu. A je ironické, že Ehm, mnohí si myslia, že Commonwealth nahradí eh, zvyšok Európskej únie ako náš hlavný obchodný partner a eh, pritom je pravdou, že krajiny Commonwealthu ako Austrália, Nový Zéland, Kanada, Singapur eh, už buď podpísali alebo len podpíšu hlboké dohody o obchode práve v čase, kedy Veľká Británia odchádza z EÚ, čo je teda dosť smutné. Je to teda zaujímavé, že mnohí si myslia, že singapurský model pre e, ekonomiku Británie deregulácia je to, čo si želajú pre Spojené kráľovstvo, ale keď sa pozriete na singapurskú ekonomiku do detajlov, táto je oveľa štrukturovanejšia, e, štát vlastní e, budov a podobne Takže určite to nemá prvky, ktoré by si e, želali prieť vo Veľkej Británii. Aj v oblasti e, daňovania, zdaňovania a podobne je to oveľa lepšie regulovaná ekonomika, než e, si myslia zástancovia Brexitu. Je to zaujímavý prípad pre Európsku úniu z mnohých dôvodov a ja si myslím, že treba toto, tento vzťah so Singapurom posilňovať. Moja skupina zajtra v hlasovaní túto správu podporí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tánok. Teraz e, dáme e, za slovo zástupkyni ESVČ a pani Ambre Longaty, e, ktorá je zodpovedná za vzťahy s Vietnamom a Singapurom. Slovo máte na dve minúty, nech sa páči. Samozrejme, môžete sa aj rozhodnúť nevystúpiť, to je úplne v poriadku. E, ďakujem. Ja nemám už ďalšie otázky. Chcem sa e, len spýtať, či aj komisia cíti potrebu všetko e, dokončiť v maximálnej rýchlosti Mohli by ste prosím zareagovať na túto otázku, pán spravodajcu? Ďakujem za vašu otázku. SVČ už postúpilo eh, eh, v decembri tento dokument Rada 8. januára tento postupila parlamentu, takže za našu stranu potvrdzujem, že my sa zasujeme za to, aby tento dokument čo najrychlejšie vstúpil do platnosti. Sme za posilnenie vzťahov so Singapurom a podpisujem sa ku všetkému, čo už predrečníci povedali. Dobre, takže hlasovať sa bude o tejto správe zajtra na eh, pléne 11. a 14. februára. Ďakujem aj tlmočníkom, aj poslancom za dodržanie časových eh, lehôd a stretneme sa tu eh, opäť zajtra ráno. Začne sa hlasovaním.